Okay. Colleagues, good morning. Ladies and gentlemen, let's start. Dobré ráno, začníme. Prvý bod, schválenie programu schôdze. Sú nejaké požiadavky na zmeny v programe? Nie. Tým pádom je program schválený. Bod 2, schválenie zápisníc zo schôdzi a návrh zápisnice zo schôdze 23. respektíve 24. septembra a 2. oktobra. Máte to v podkladoch a budú schválené, pokiaľ nebudú vznesené námietky do konca tejto schôdze. Bod 3. Rozhodnutia koordinátorov. Rovnaký postup rozhodnutie koordinátorov z 23. septembra, ktoré bude predmetom schvalovania, je súčasťou zápisnice. Ak nie sú námietky vznesené do konca schôdze, tak tieto rozhodnutia takisto budú považované za schválené. Bod 4. Oznámenie predsedníctva. Jasne, vysielame z Stalinu až do Tesalonik, do Solúnu Lisabonu až po Vilnius. Tí, ktorí nás počúvajú na webe, je aj tlmočenie. Prosím, vystupujte jednoznačne, nahlas, presne, tak, aby bolo možné vaše vystúpenie pretlmočiť do jednotlivých jazykov. Bod číslo 5. Uzavretie dohody vo forme výmen listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mesa. Chceli zvýšiť ten percentuálny podiel, pokiaľ ide o kvóty pre Európsku úniu. Bolo to uzavreté v marci minulého roku. Podpis bol 30. júla spravodajkyňa pani Enike Dury a dávam jej hneď slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, ak mi dovolíte, pôjdem, teda prejdem do materinského jazyka. Ďakujem pekne. Už sme o tom hovorili v zásade ide o to, Máme tu dohodu medzi EÚ a medzi Ukrajinou, e, ktoré predmetom je otázka obchodných preferencií v prípade jedinového mesa a stanovujú sa tam isté podmienky, ktoré majú platiť v tomto sektore. A teda je tu presne stanovená kvóta ktorá sa týka teda aj cieľ Ukrajinci našli istú um, unikovú cestičku a v zásade sa vyhli tej eh, kvóte, respektíve obchodnej preferencii eh, v sektore jedinového mesa. Napríklad eh, filety, jedinové filety sú krajané alebo sú rezané istým spôsobom a tým pádom môže byť produkt e, pustený na trh Európskej únie a vyhne sa tým pádom aj e, predsleniu. Takýmito drobnými zásahmi, chirurgickými tak povediať, sa im podarilo vyhnúť e, plateniu cla. niektorých typoch vidinového mesa 50 tisíc tón už takto vstúpilo na trh Európskej únie ale nie je možné to nechať bez dôsledkov. Tým pádom komisia e, začala rokovania s ukrajinskou stranou a snaží sa nájsť e, riešenie, ktoré bude spočívať e, v zvýšení obchodných preferencií, tak aby boli pokryté aj tieto nové časti hydinového mesa, teda prípravkov, aby sme sa vyhli deformáciám na trhu. Je to dôležitá vec, kolegyne, kolegovia, neboli nejakým spôsobom spochybnené v tomto kontexte ani smernice, ktoré sa týkajú dobrých životných podmienok zvierat. Tieto typy hydinového eh, mesa majú teda spadať pod takýto prísny režim. Takýto prípad eh, má mnohé ponaučenia pre nás. Eh, chcem predovšetkým požiadať protistranu, teda Ukrajincov, aby rešpektovali túto dohodu aby nedochádzalo k nejakým podvodom. Takže e, tento deň by som vás rada e, poinformoval o tých najnovších udalostiach. Ukrajinská vláda už e, akceptovala túto novú dohodu a podľa informácií z dnešného rána je to otázka len niekoľkých dní, kedy sa táto vec dostane na radu, teda do ukrajinského parlamentu za účelom schválenia. Samozrejme, potom vás budem informovať, ako to bolo s, e, so schválením tejto právnej úpravy. Čiže Ukrajinci sa teraz nachádzajú v tomto bode a my požadujeme od tejto protistrany, aby veľmi rigorózne a dôsledne akceptovali túto novú dohodu. Samozrejme, chceme od komisia, aby veľmi dôsledne kontrolovala uplatňovanie tejto dohody e, aj v prípade budúcich nejakých dohod, tak aby nezostali takéto nejaké unikové cestičky alebo nejaké medzery. Toto sú naše očakávania, teda aby tá pozornosť tam bola smerovaná patričná aj zo strany komisie, ako aj zo strany e, tretich strán, s ktorými máme dohody výbor Agri podporil toto uznesenie alebo túto dohodu. Ešte je tu požiadavka zo strany kolegov aj vzhľadom k tomu, že tu máme ponaučenia, ktoré majú závažnú povahu. A síce bolo by dobré, keby tento bod bol rýchle zaradený na plenárnu schôzu, aby to bolo v postupe alebo schválenia a preto chcem poprosiť, aby kolegyne kolegovia eh, podporili túto moju požiadavku, aby prebehla krátka diskusia na plenárke, aby sa to neobmedzilo len na hlasovanie, ale aby prebehla aj krátka diskusia, rozpráva. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz tieňoví spravodajci za SAD Marek Delka, ale myslím, že vystúpi koordinátor. Thank you, Chair. <clears throat> Belka, nevertheless... E, ďakujem, pán predseda. Vidíte, nie som pán Belka, ospravedlňuje sa, dnes e, nemohol prísť, takže ja e, pripomeniem niektoré dôležité veci zo strany tieňového spravodajcu tejto záležitosti. Chcem najskôr počiarknúť, že naša skupina považuje za veľmi dôležitú dohodu o pridružení s Ukrajinou. To je nevyhnutný nástroj na propagáciu modernizácie Ukrajiny a zapojenie do úzkej spolupráce s EÚ Obchodné aspekty takejto dohody, hlavne e, dovozné kvóty, umožňujú pomôcť vývoju nášho partnera a zároveň ochrániť vnútorný trh pred deformáciami, otrasmi a zabezpečiť e, limitovanie škôd pre naše hospodárstvo. Každopádne exportovanie takýchto medzier e, zo strany výrobcov hydinového mesa na Ukrajine vytvára vážne nerovnováhy hlavne v tomto odvetví sektore v Únii. A bolo to výrazné, tým boli postihnutí teda polnospodári v EÚ a to si vyžadovalo okamžitú odozvu zo strany únie. Každopádne naša skupina spolutovaním konštatuje, že v rámci pozmeňujúcich návrhov e, sa obchodné preferencie zvyšujú, čo bude mať dopad na naše polnospodárske odvetvie. Každopádne SAD podporí a odsúhlasí túto dohodu o pozmenených preferenciách nakoľko to poskytne riešenie v súčasnej problematickej situácie, kde hydenové meso z Ukrajiny e, vstupuje na trh EÚ bez nejakých kvantitatívnych obmedzení. A nakoniec domnievame sa, že je mimoriadne dôležité, aby komisia veľmi pozorne monitorovala implementáciu DSFEA s Ukrajinou a treba sa ubezpečiť, že budú dodržiavať e, ducha a literu tejto dohody. A takisto súhlasím so spravodajkyňou, aby sme podporili túto vec, teda z pohľadu rozpravy, lebo je to dôležitá vec, dôležitá téma. Tak vyčleňme na to rozpravu, aby prebehla dobrá, plnohodnotná diskusia aj smerom von, aby sme sa aj otázkou Ukrajiny zaoberali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, za Riniu nemáme tieňového, ale Karen Karsborg. Áno, ja veľmi stručne môžem povedať, že podporujeme spravodajkyňu v tomto prípade. Ďakujem. A za EKR pán Buržová. Ja, dankjewel, eh, voorzitter. Ik wil eerst en vooral... Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať eh, spravodajkyni za vynikajúcu správu. Chcel by som poblahoželať eh, komisii k tomu, že sa tejto veci začala venovať veľmi skoro pozreli sa na celú záležitosť a našli riešenie. Počul som vystúpenia spravodajcov v súvislosti s implementáciou týchto vecí na Ukrajine, ale požiadal by som troška objasnenie e, spravodajkyne, keď hovorila o rozprave, o diskusii a keď e, odkázal na iné formy zmluv alebo dohod, ktoré by bolo možné uzavrieť? Hovoríte o tom, aby sme sa vyhli nejakým medzerám, alebo hovoríte o zlepšení tej pozície voči Ukrajine? Ďakujem will answer after Potom na konci príde odpoveď Helmut Scholz za GUE. Ďakujem, pán predseda, a ja by som sa rád poďakoval spravodajkyni za návrh správy. V zásade e, vieme podporiť uvažovanie spravodajkyne, ale chcel by som osobitne zdôrazniť, že by sme mali nahliadať nad rámec e, toho hydinového sektora, pretože naozaj dochádza k nebezpečnému vývoju celkovom agropotravinárskom sektore na Ukrajine. A keď sa bavíme o veciach ako je makrofinančná pomoc, až po tie samostatné sektory v rámci našich vzťahov, tak e, vidíme, že dochádza k porušovaniu povinností, pokiaľ ide o používanie príjmov z výroby, produkcie do e, sociálneho, respektíve ekonomického vývoja krajiny bol by som rád, a teraz zároveň týmto podporujem tú myšlienku, aby sme absolvovali všeobecnú rozpravu na plenárke tejto veci, tak aby sme sa mohli z rôznych uhlov pozrieť na konkrétnu situáciu v rámci sektoru agropotravinárstva na Ukrajine. Výborne. A teraz za zelených. Nech sa páči. Thank you and thank you very much. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za správu. Tri krátke otázky položím. Samozrejme aj my podporujeme úsilie Ukrajiny plne implementovať dohodu o pridružení ale treba dať pozor na, tie, na tú prax, ktorá podporuje veľkých oligarchov, lebo to kazí toho ducha spolupráce s Ukrajinou. Treba prijať dôsledné kroky v tomto ohľade, aké sú plány komisie za účelom nápravy situácie, aby sa ubezpečila, že sa nebudú opakovať e, podobné situácie v rovnakom respektíve iných e, sektoroch v budúcnosti. Druhá otázka. Tu sa ukazuje istá miera spolupáchateľstva, tak povedal, alebo súčinnosti zo strany colných orgánov tých dotknutých členských štátov e, došlo tu k nejakým e, rozhodnutiam zo strany týchto členských štátov, ktoré legalizovali takýto typ obchodu. Po tretie, pokiaľ nedojde k plnej transpozícii aký EÚ, tak budú sa Ukrajinci e, spoliehať na schvalovanie takýchto jednotlivých častí v rámci vývozu. Každopádne interný audit zo strany DG Sante z marca 2019 poukázal na výrazné nedostatky. Vie DG Agri o týchto veciach a na aké veci poukázal takýto audit, okrem iného. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nie sú ďalšie žiadosti z našej strany, takže slovo dám komisii, konkrétne Zuzane Marcuele vedúcej útvaru v rámci generálneho riaditeľstva Agri. Dobré ráno. V prvom rade by som sa vám chcela poďakovať za to, že ste rýchle postupili, postupovali s týmto spisom, tým, že ste dali súhlas tejto dohode. Európsky parlament tým ochraňuje záujmy poľnohospodárskeho odvetvia riešenie, ktoré bolo dohodnuté e, s Ukrajinou 30. tak to je najefektívnejší spôsob, ako jasne dať strop, pokiaľ ide o potenciálne neobmedzené dovozy odrezkov hydinového mesa z Ukrajiny. E, toto zvýšenie kvót je skutočne podstatné, asi o 50 tisíc. Niektorí z vás ste poukázali na to, že je to pod úrovňou dovozu z roku 2018 55 tisíc tón, pokiaľ ide o tieto odrezky hydinového mesa. V rámci tohto limitu podľa nás by Ukrajina ľahko mohla zvýšiť mieru vývozu do EÚ výrazne nad rámec e, úrovní z roku 2018. Najnovšie štatistiky ukazujú, že naozaj by sa tak mohlo udiať ešte tohto roku. Po útlme v decembri 2018 sa od januára znova E, vývoz rozbehol a dosiahol rekordnú úroveň 754 tón v máji. Medzi januárom a júlom 42 783 tón takýchto e, hlinových odrezkov bolo vyvezených e, do EÚ z Ukrajiny. V rámci istých limitov by takéto vývozy mohli dosiahnuť ľahkým spôsobom medzi 70 a 80 tisíc tón do konca roka zo strany Ukrajiny e, vláda ministrov, kabinet ministrov 23. októbra dospel k dohode, ktorú musí ešte stále ratifikovať ukrajinský parlament. Robíme čo je v našich silách, aby sme presvedčili Ukrajincov, aby rýchle pristúpili k ratifikácii dohody, tak aby e, bola čo najrychlejšie účinná. Zo strany komisie vykonávací akt, ktorý otvorí tie kvóty má byť schválený ako náhle Ukrajina na informáciu Rade o ratifikácii. Na záver mi dovolte zdôrazniť, že komisia bude naďalej monitorovať implementáciu tejto ako aj iných dohôd o voľnom obchode, aby sa ubezpečila, že obchodné preferencie, ktoré sú poskytnuté našim partnerom, sú plne dodržiavané. Vzhľadom na pretrvávajúcu naliehavosť záležitosti nabádame výbor INTA, aby včera, eh, pardon, zajtra prijalo toto rozhodnutia, aby pokračovali ďalej e, postupom súhlasu. Ďakujem pekne, ďakujem. Mohol by som sa vrátiť k otázke pána Buržova aj e, adresovať to teda komisii spolu s otázkou pani spravodajky, aké sú tie ponaučenia, ako sa tomu postaviť do budúcnosti, aby už v takýchto dohodách neboli do, e, takéto medzery. We have checked all the agreements. Overili sme všetky dohody. Overili sme všetky dohody, ktoré sme vyrokovali a dohodli a nenašli sme v žiadnej inej dohode takýto problém. Uvedomujeme si tento problém a vždy budeme overovať postaráme sa o to, aby sa to nezopakovalo, ale je potrebné zohľadniť aj, že v tomto konkrétnom prípade to nebolo tak priehľadné, nebolo tak ľahko viditeľné a extrapolovať niečo podobné na iné dohody alebo na iné produkty tiež nie je ľahké, pretože e, tu v podstate v tomto prípade, keď sme vyrokovali dohodu predtým, nebol žiadny obchodný styk a nebolo ľahké predpokladať, že Ukrajina vymyslí, príde s novým spôsobom porcovania mesa, ktoré sa takto dostane na náš trh pod, inou, pod iným riadkom, pod iným kódom. Helmut Scholz, zo e, zaujímavom som si vypočul odpoveď, ale v zásade nič neprináša žiadnu odpoveď pokiaľ ide o to, ako má prebiehať implementácia e, tej dohody a že sa naozaj eventuálne môžu objaviť tie medzery. Môžeme sa pozrieť na text, na znenie, ale ide o to, ako to bude aplikované. A keď sa pozrieme na konkrétnu situáciu v agropotravinárstve e, v Ukrajine, na Ukrajine, tak môžem len súhlasiť s, so zelenými. Sú tam štruktúry oligarchov, ktoré to využívajú za účelom čo najväčšieho zisku, a keď si uvedomíme, že Ukrajina je zároveň najväčším dodávateľom vajec do EÚ a môžeme teraz takto to prečesávať sektor po sektore, tak naozaj máme, myslím, veľký problém. Musíme sa presne pozrieť, kde sme schopní vylúčiť, že tak povediac e, nie sú ohrozené nejakým spôsobom záujmy na vnútornom trhu takýmito dovozmi, ale že sme schopní postarať sa o to, že na samotnej Ukrajine eh, budú tieto príjmy z takýchto činností privázané späť do ekonomiky a za účelom zlepšenia sociálneho a politického života. Na budúci týždeň bude v tejto veci publikovaná štúdia. Chcem eh, len eh, láskovo vyzvať kolegov, aby sa tým oboznámili, aby sme sa pozreli za tie kulisy, tak povediať. Áno, myslím si, že preštudovanie e, zmluvy či dohody to nestačí, tak nevyriešime tie medzery. E, pani spravodajkyňa. E, Madame Diery, ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem kolegom za všetky pripomienky a vyjadrené obavy, pretože áno, máme sa čo poučiť z tohto prípadu a musíme byť veľmi obozretní a to očakávam aj od komisie, že v budúcnosti tak bude konať. V podstate poviem to tak celkom otvorene a chcem odpovedať na otázku kolegov z EKR. Buď budeme pokračovať s aktuálnym stavom a nadalej sa bude deformovať trh a stále sa bude zvyšovať nekontrolovaný dovoz porcovaných, eh, porcovaného kuracieho mesa eh, špecifickým spôsobom porcovaných prs alebo sa postaráme o to, aby sa náležite implementovala dohoda, pretože tuto je v podstate medzera diera v tej dohode, čiže v podstate oni našli inteligentné riešenie, ktoré podľa dohody je zákonné. Takže v našom najlepšom záujme je vrátiť sa k systému kvót, aby bolo jasné, koľko porcovaných kuracích prs či už e, bez ohľadu na to, v akej podobe, v akom balení sa dostane na tento trh. Je to v záujme producentov hydiny v e EÚ. Nechceme, aby sa na náš trh dostávali neobmedzené množstva hydinového mesa. Samozrejme, plne si uvedomujem, e, že e, polnohospodárska štruktúra na Ukrajine je taká zvláštna, sú tam oligarchovia, je to vynikajúce podnikanie pre niektorých na ich strane, ale aj na európskej strane, na Slovensku a v Holandsku boli dve firmy takto vytvorené. Je to naozaj medzinárodná spolupráca, kde sa všetci si na tom zarobili. V podstate je to podvod a my musíme zabrániť tomu, aby sa do dohody zneužívali na takéto podvody. Áno, samozrejme musíme jasne zakročiť. Je jasné, že EÚ bude venovať tomuto pozornosť a nedovolí takto zneužívať medzery v zmluve. Ako som povedala pri prvom vystúpení, komisia by sa mala pokúsiť e, z dohod e, vy, e, škrtnúť alebo vyriešiť všetky tie medzery, aby sa systém nedával, nedal zneužívať. Ja by som nepovedala rovno podvod, pretože to by bolo nezákonné a v tomto, čo sa tu dialo, nebolo nič nezákonné. Ale myslím si, že to môžeme nazvať ako nekorektnou implementáciou zmluvy. Áno, máme pochybnosti, vidíme, že sú tu medzery, ale ja dúfam, že dokonca aj Ukrajina sa poučí a E, tak ako komisia povedala, aj my vyzývame Ukrajinu, aby čo najskôr implementovali správne túto dohodu a vyhli sa alebo odstránili túto situáciu, ktorá nemôže pretrvávať a chcem zdôrazniť, že to je v najlepšom záujme našich producentov hydinového mesa. Nechceme, aby sa na náš trh dostávali neobmedzené množstva e, hydinového mesa, pretože to e, predstavuje nekalú hospodárskú súťaž z ukrajinskej strany. Ďakujem pekne e, navrhujem, by tento bod sa dostal na program plenárky a Pán predseda, eh, žiadam vás, aby ste spravili niečo s novembrovým programom plenárky, tak aby sa nám podarilo dosiahnuť náš cieľ. Ďakujem pekne, ďakujem. Je tu ešte kratučká otázka, doplnok. Ďakujem pekne. Áno, ja som naozaj prekvapená tou vyhýbavou sa odpovedou komisie na otázky kolegov vrátane pani Gregorovej, pretože pokiaľ ja viem, Jedná sa o podvod v obchodnom styku a chceli by sme vedieť, čo spraví komisia, aké dôsledky vyvodí e, pre colné správy členských štátov, ktoré zlegalizovali tento podvodný obchodný styk. A chceli by sme vedieť, či vnútorný audit DG Sante z marca e, už poukázal na významné nedostatky a či to bolo zohľadnené v následných preventívnych opatreniach. Prekvapuje ma, že tá situácia prišla prekvapivo a týmto končí. Predsa tu museli byť určité preventívne opatrenia a musíme zaviesť nejaké opatrenia, aby sa to neopakovalo. Ide o dobré meno EÚ. Prečítajte si New York Times z pondelka. Chce sa niekto vyjadriť? E, pripomienky, reakcie komisie? A ja by som len chcela ešte raz objasniť, že nedošlo k podvodu e, zo strany colných orgánov, nespravili nič ne, protizákonné korektne uplatňovali platné postupy, takže na ich správanie nie je nič nekorektné a s tým sa nedá nič robiť. A chcem zopakovať ešte raz, že sledujeme, monitorujeme implementáciu dohôd a preto sa nám podarilo v tých ranných fázach všimnúť si tento problém. A to nám umožnilo prijať opatrenia a v tých prvotných fázach sa snažiť to vyriešiť. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Chcem len zareagovať. E, e, e, ja by som v žiadnom prípade neobviňovala EU colné orgány e, zo spolupáchateľstva, ak to tak môžem povedať, pretože áno, to nebolo protizákonné, pretože e, podľa e, platnej dohody e, to porcované meso mohlo sa dostať na územie EÚ, čiže oni nespravili nič protizákonné. Ako som povedala, v tej dohode bola medzera, e, ukrajinská strana našla trik, ako ju využiť. Zistilo sa, čo sa deje. Nie je to nezákonné, ale nie je to lojálne plnenie dohody. Je to trik a zneužitie tej právnej medzery. Ja som z Holandska a v roku 2018, keď som začala klásť otázky, kládla som ich už v Holandsku, pretože ako ste povedali, v Holandsku to, čo sa deje, je považované za podvod. A to, o čom diskutujeme tu, zdá sa, ako by to bolo OK. A to je potom veľmi čudné, pretože v Holandsku sú ľudia veľmi nahnevaní a pýtajú sa, e, ako sa toto mohlo udiať. E, pýtajú sa Bruselu, ako mohli Ukrajinci zneužiť e, túto, túto medzeru. Takže niekedy škodíme sami sebe. Áno? každý v podstate je do určitej miery zodpovedný a mali by sme sa vyhnúť takýmto zákonným medzerám v našich dohodách, ktoré sa dajú zneužiť. Lehota na pozmenujúce návrhy dnes do 16. hodiny. A vzhľadom na časové obmedzenie môžete predložiť pozmenujúce návrhy iba po anglicky a potom koncom mesiaca na plenárke bude schválenie a požiadame o diskusiu na plenárke. A hlasovanie vo výbore bude zajtra. Dobre, takže tým sme uzavreli bod 5 a môžeme prejsť na bod 6. Aktuálny stav prebiehajúcich rokovaní v trialógu. Máme iba jeden trialóg momentálne. Je to nariadenie o dvojitom použití tovarov to dlhý proces. Začal poslednou modernizáciou aktuálnej legislatívy e, z roku 2012. E, tri inštitúcie našli spoločné stanovisko, Rada, Komisia a Parlament o tom, že je potrebné spraviť veľkú novelu, prepracovať toto nariadenie a zohľadniť e, IKT, informačno-komunikačné technológie, ktoré sú využívané ako v rámci dohľadu v kybernetickej oblasti a tie by mali byť zaradené medzi tovary s dvojitým použitím. Potom je tu rozmer e, ochrany ľudských práv e, v kritériách kontroly vývozu tovarov s dvojitým použitím a samozrejme chceme mať aj väčšiu transparentnosť a otvorenosť celého procesu a chceme mať harmonizovanejší európsky prístup. To bolo spoločné stanovisko všetkých troch inštitúcií. A trvalo veľmi dlho, kým rada sa dohodla na rokovacom mandáte. My ako Európsky parlament sme si spravili svoju, obrazne povedané, domácu úlohu a po dlhých a intenzívnych rokovaniach sme na plenárke 571 hlasom za odhlasovali, čo je dosť zvláštna e, veľká väčšina pre takýto typ legislatívy. A potom rada po dlhých rokoch začala s novelizáciou a e, mala možnosť rokovať. A prvý trialóg bol 21. oktobra a aktuálne informácie o tom, ako prebehol tento trialog, nám poskytne eh, eh, spravodajca pán Buchner. Ďakujem pekne. Eh, na začiatku, ako už bolo spomenuté, bola bolo tam veľké predlženie a teda dlho trvalo, kým rada sa vôbec dostala k tomu, aby sa začalo rokovať. E, keď konečne rada prijala rozhodnutie, e, tak e, sa ukázalo, že naše pozície sa navzájom veľmi líšia. Naše ťažisko, teda ľudské práva, pri nasadzovaní tejto dozorovacej techniky musia byť rešpektované a dodržiavané ale my už sme absolvovali aj iné rokovania, ktoré prebiehali veľmi dobre. Čiže aj napriek tým existujúcim rozdielom ja som optimistický a verím, že sa nám podarí nájsť spoločný kompromis a fínske predsedníctvo naozaj mu veľmi záleží na tom, aby E, k tomu došlo rýchlo. E, neviem, či sa fínskemu predsedníctvu podarí túto tému uzavrieť, ale ja som optimistický a verím, že sa tomu priblížime. E, Áno, je to veľmi zaujímavé. Trvalo 4 roky, kým dostali rokovací mandát a teraz to chcú dokončiť v priebehu troch mesiacov. A, takže ja si myslím, že úprimne by sme mali zvažovať konkrétne témy. A, ale v každom prípade, ako vždy, bezpečnosť je prvorada, je dôležitejšia ako rýchlosť, tak ako aj v cestnej premávke. A ďalší trialog bude 13. novembra, budúci týždeň. Takže nikto sa nehlási do tejto diskusie, takže môžeme tento bod uzavrieť a prejsť na ďalší bod, bod číslo 7. Delegácia ad hoc do Vietnamu 29. a 31. oktobra, to znamená minulý týždeň. Pokiaľ viem, tak e, tento výjazd delegácie do Vietnamu bol plodný. Bolo tam 8 inte členov vrátane mňa a samozrejme stáleho spravodajcu pána Zahradila. A mali sme naozaj program stretnutí na vysokej úrovni. Hovorili sme s celou škálou zástupcov občianskej spoločnosti, s podnikateľskou obcou, so štátnou správou, ILO, odbormi. Takže naozaj sme chceli najprv získať eh, obraz, ako to vyzerá z pohľadu tých, ktorí nie sú vo vláde a potom sme hovorili s ministrom pre priemysel, obchodný styk, s ministrom e, práce, ministrom pre verejnú bezpečnosť, predsedničkou Národného e, zhromaždenia, s poslancami Národného zhromaždenia a na záver aj s premiérom a mohli sme hovoriť s nimi o témach, ktoré sú predmetom diskusí v súvislosti s obchodnou dohodou. Čiže podľa mňa to bol plodný výjazd a na ďalšie vysvetlenie dám slovo pánovi spravodajcovi, pánovi Zahradilovi a potom samozrejme požiadam ostatných členov delegácie, aby sa takisto vyjadrili. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, predovšetkým by som sa chcel poďakovať predsedovi a celému sekretariátu tá zamestnancom na, za vynikajúcu prípravu organizáciu e, tohto výjazdu delegácie. Prebehlo to veľmi dobre a podarilo sa nám v e, vietnamskej strane vyslať jednoznačný komplexný signál e, E, štátnej správe, aj súkromnému sektoru, občianskej spoločnosti. Myslím, že to jasne zaznelo a druhá strana to pochopila. Doslova dopísaná na každom stretnutí sme hovorili o tom, že je potrebné mať dohodu EU-Vietnam. Je užitočná, nutná a prospešná. A to nie len z pohľadu právnych či politických orgánov, E, či EU pod, e, veľvyslancov a podnikateľskej obce, ale aj z pohľadu ILO, z pohľadu občianskej spoločnosti, aj z pohľadu aktivistov, s ktorými sme sa stretli. V, väčšinou hovorili o tom, že čakajú na ratifikáciu, že osobne podporujú ratifikáciu a že podľa nich je veľmi dôležitá dohoda. Takže Vietnam to vníma ako základný nástroj na zvýšenie socioenvironmentálnych noriem a ako nástroj na posilnenie medzinárodného postavenia Vietnamu. Mnohokrát zaznelo aj to, že Vietnam je pripravený dostať svojim záväzkom a spraviť pokrok. Takisto vieme, že Vietnam má reputáciu ako seriózny a dôveryhodný partner, ktorý dodržiava svoje sluby v iných situáciách za iných okolností a takisto E, sme si všimli, že Vietnam je akýmsi úspešným príbehom rozvoja. Za posledných 30 rokov dosiahol pozoruhodné výsledky. Na druhej strane sme si uvedomili, že je to ešte stále rozvojová krajina. Nemôžeme očakávať, aby okamžite sa uplatňovali všetky naše hodnoty a normy na rovnakej úrovni ako v Európe. E, čo sa týka záverov, ja súhlasím s pánom predsedom aj s kolegami z delegácie, ktorí sa zúčastnili tohto výjazdu. Implementácia, presadzovanie, kontrola dodržiavania e, pravidel dohôd, dvoch dohôd, ak budú schválené, je kľúčom k úspechu. E, musíme sa pozrieť na to, čo už je, aj to, čo sa očakáva v súvislosti s týmto nástrojom a eventuálne pripraviť nové nástroje a opatrenia. To preskúmame detálne v rámci spoločnej diskusie za chvíľku. A samozrejme, rád si vypočujem vaše názory, možno aj názory e E, misie. Takisto musíme hovoriť o tom, čo je potrebné spraviť v rámci prípravy ratifikácie a takisto to, čo bolo prislúbené. Konečne sa schválil pracovný kódex a e, pripomíname vietnamskej strane aj ochranu ľudských práv a musíme sa pozrieť na to, či tento existujúci hybný moment môže viesť k ďalšiemu pozitívnemu vývoju. Eh, bola to veľmi dôležitá misia, veľmi otvorene a konkrétne a úprimne sme hovorili o tom, čo je treba spraviť a čo EÚ očakáva, že vietnamská strana mus, má dosiahnuť pred ale aj po ratifikácii tejto dohody a nemáme žiadne dôvody eh, pochybovať o tom, že Vietnam by nemal na to, aby dodržal svoje záväzky. Ďakujem pekne, pán Zahradil. A teraz ďalší členovia delegácie, ako prvý pán Winkler. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, za chvíľku budeme diskutovať na túto tému, takže sa obmedzím len na krátke vyjadrenie. Chcem e, súhlas, vyjadriť súhlas s pánom Zahradilom a poďakovať sa sekretariatu vám, pán predseda, ako aj e, delegácii v Hanoji, pretože dobre pripravili e, tento náš výjazd. Chcel by som pripomenúť, že pred niekoľkými rokmi INTE bola v Hanoji v vtedy to bola iná fáza, bol to iba začiatok príprav dialogu medzi Úniou a Vietnamom. A odtedy sa veci posunuli vpred. E, dovolte mi povedať môj názor, došlo k zásadnej zmene vo Vietname, podľa mňa, počas týchto rokov, počas e, medzi dvoma návštevami. A takisto by som chcel povedať, že podľa mňa táto zmena je spôsobená minimálne čiastočne našim dialogom s Vietnamom a našimi rokovaniami o dohode o voľnom obchode a investičnej dohode. Takže ja si myslím, že tie zainteresované strany, s ktorými sme sa vo Vietname stretli, konkrétne v Hanoi, pretože e, boli sme len v hlavnom meste Vietnamu v Hanoi na tri dni. E, dve zainteresované strany spomeniem. Jedna je veľmi dôležitá pre nás v tomto výbore, to je Medzinárodná organizácia práce ILO a naozaj sme mali zásadné diskusie s nimi ILO hovorili o tom, že spolupracujú s nami, s Európskou úniou v Hanoji, vo Vietname. ILO hovorí, že bol dosiahnutý významný pokrok a že ratifikácia ešte tohto roku jeden jednej z troch ešte stále neratifikovaných e, dohovorov ILO, je dobrým znakom e, na najvyššej úrovni. Stretli sme sa s premiérom aj ministrom práce vo Vietname, hovorili sme o harmonograme ratifikácie ďalších dvoch dohovorov ILO e, budúci rok a potom v roku 2023. A ILO jasne sa vyjadrili v tom zmysle, že ratifikácia a nadobudnutie účinnosti dohody o voľnom obchode s Vietnamom posunie ciele ILO vo Vietname vpred, čo je veľmi dôležité. Druhý, druhá zainteresovaná strana, o ktorej by som chcel hovoriť, je obchodná komora vo Vietname. E, Európsk, e, obchodná komora Európskej únie vo Vietname. Tí takisto hovorili, poviem to tak či, e, čierne na bielom, že ešte stále ich čaká množstvo práce. Ešte v budúcnosti, na, v budúcnosti ešte e, nás čaká veľa práce. Samozrejme, že ešte tam budú isté e, ťažkosti, pokiaľ ide o túto dohodu, ale napriek tomu sa nám podarilo pokročiť. A toto je jasná vízia, pokiaľ ide o e, konkurenciu, ktorá v regióne existuje. A samozrejme, že jediný aktér, tam nie je tam jediný aktér, my sú tam Spojené štáty, Čína, Japonsko, ale ako nám povedala naša obchodná komora, my sme jediní e, v regióne, kto tam má naozaj veľmi e, vysoké ambície. Ďakujem. Ja by som e, chcela poblahoželať nášmu sekretariátu a delegácii v Hanoji za prípravu nášho programu. E, na celý program prebiehal veľmi hladko, vrátanie stretnutí s mimovládnymi organizáciami a myslím si, že nám to umožnilo vyslať jasné signály ohľadne toho, o čo nám ide. A aj to, pán predseda, ako ste vy prezentovali, názory Európskeho parlamentu. To bolo veľmi úprimné a tak to má byť. Nazdávam sa a verím, že e, ten náš e, signál bol vypočutý, pochopený a že sa s ním bude pracovať. E, len aby som to doplnila, sú tu dva dôležité body. Áno, na každej schôdzi sme od mimovládnych organizácií od podnikateľov počuli, že tieto dve dohody, vrátanie dohody o ochrane investícií, vylepšia rámec našej spolupráce a vzťahov, ale takisto sme počuli, a to je vidieť, že existujúca ľudsk- e, situácia v oblasti ľudských práv E, sa nie len, že nemení, ale mení k horšiemu. A tu musíme byť veľmi bdelí, pretože občianská spoločnosť vo Vietname má veľmi veľké očakávania od nás. Dúfajú, že tieto dohody pre nich budú znamenať naozaj zmenu a mm, my, na nás teda leží ťarcha tejto zodpovednosti. My to musíme všetko riešiť a ja ešte chcem povedať, pánovi Zahradilovi, že možno by bolo potrebné, aby sme ešte poskytovali e, takú extra podporu, e, napríklad taká myšlienka, ktorá tu už zaznela, taký napríklad medzi parlamentný orgán dohľadu. Myslím si, že to by mohlo zabezpečiť e, dodržiavanie ľudských práv, e, lebo to je veľmi dôležité, najmä vo svetle toho pozitívneho pokroku a vo svetle konsenzu, ktorý existuje, pokiaľ ide e, o to, čo by malo e, byť obsiahnuté v tých vykonávacích predpisoch. E, teda zhrniem to, že vietnamská spoločnosť, vietnamskí občania majú vysoké očakávania, to je pre nás veľký záväzok. Áno, oni sú za, ale zároveň jasne vyhlásili, že ľudské práva, občianská spoločnosť, že tam sa situácia zhoršuje pandante. Ďakujem pekne, aby som sa chcel pridať k tým poďakovaniam, ktoré prezentovali všetky všetci kolegovia, pokiaľ ide o vynikajúcu organizáciu tejto misie, pretože ja si myslím, že sme absolvovali misiu na mimoriadne vysokej úrovni, mimoriadne užitočnú a mimoriadne zaujímavú. E, chcem povedať, že ja som odchádzal s značným, značnou rezervou alebo značným teda odporom, pokiaľ ide o e, tú situáciu, ale bol som prekvapený a No, vrátil som sa s dvoma kľúčovými posolstvami. Všetci, všetky zainteresované strany, s ktorými sme sa stretli, počnú s úrovňou vládnou až po e, organizácia Združenia občianskej spoločnosti nám dali e, veľmi jasné posolstvo. Nemôžeme ich teraz opustiť nejakým spôsobom, teda vietnamskú stranu, musíme im podporiť, e, pretože úsilie, ktoré vyvíjajú, hovoril o tom aj kolega Winkler a videli sme to na tých údajoch, ktoré boli prezentované, tak tie si vy vyžiadali skutočne veľké úsilie a ich opustenie by bolo skutočne veľkým rizikom e, v takejto fáze. Čiže viažu sa k tomu veľké, veľmi dôležité očakávania, ktoré my musíme, musíme nevyhnutne zohľadniť. Ďalšie posolstvo, a tu by som chcel poďakovať e, predsedovi, e, pokiaľ ide o to, ako riadil dialógy, nedošlo k vynechaniu žiadnych problémov v rámci oficiálnych stretnutí. Tie boli dané do pozornosti počas každého stretnutia témy, ktoré sa týkali ľudských práv, kybernetickej bezpečnosti, e, práv, práce alebo pracovných práv. To všetko bolo spomenuté. E, ja som e, si priviezol aj iný názor a síce, že vládne tam politická garitúra, ktorá je veľmi pozorná, ako to povedať správne, veľmi načúva verejnej mienke, ktorú, ktorá hovorí o tom, ako sa Vietnam prezentovať smerom na vonok takisto ako chce byť súčasťou Bezpečnostnej rady OSN a je evidentné, e, že ak chcú zohrávať dôležitú medzinárodnú úlohu, tak je veľmi dôležité, ako sa budú profilovať a to je dôležité aj pre Európu. Mať e, dohodu takéhoto typu, o ktorej budeme potom e, diskutovať, samozrejme tie obmedzenia tam existujú a sú jasné na stole, ale v tejto oblasti Ázie mať partnera, akým je Vietnam, tak to skutočne je dôležité aj z pohľadu istej protiváhy voči čínskej moci a aj z takého geopolitického hľadiska. Ďakujem. First of all, uh, I will say thank you. Predovšetkým by som chcela poďakovať eh, pánovi Langemu, ktorý viedol našu delegáciu a tiež sa chcem poďakovať aj sekretariátu eh, Martinovi Kasinovi a delegácii EÚ vo Vietname, ako aj eh, všetkým tým, s ktorými sme sa v Hanoji stretli, pretože bez nich by sme nemali možnosť viesť eh, také úspešné rokovania. Všetky schôdze boli veľmi dobre pripravené a samozrejme, že e, udržateľný rozvoj v oblasti obchodu potrebuje pravidla. Súhlasím s tým, že program v Hanoi bol veľmi zaujímavý. Áno, dostali sme veľmi zaujímavé a užitočné informácie o situácii v teréne. A samozrejme, že je ťažké nebyť prekvapený tým obrovským ekonomickým búmom vo Vietname. To vyzerá veľmi optimisticky. E, vieme, že Vietnam chce zvýšiť e, svoju prítomnosť a svoju, e, svoj význam aj v medzinárodných organizáciách, ratifikuje svoju účasť v rozličných organizáciách, ako napríklad v Medzinárodnej organizácii práce, ale bohužiaľ E, veľa vecí sa ešte stále nezmenilo, ešte stále tam nie je demokracia, ľudia nemajú slobodné voľby, e, sloboda prejavu je tiež diskutabilná, takisto verejné protesty nie sú umožnené. Je tam veľa väzňov e, svedomia a vo Vietname sa ešte stále aplikuje trest smrti. Majú ho v trestnom zákonníku a to treba otvorene a nahlas povedať. A ja myslím si, že aj naša Delegácia to jasne deklarovala pri každom stretnutí, vyhlasovala, že toto je pre nás nepriateľné. Myslím si, že dialog medzi EÚ a Vietnamom musí pokračovať a moji kolegovia to už e, tiež zdôraznili, že e, rozliční aktéry z občianskej spoločnosti a aktivisti a občania majú naozaj veľmi vysoké očakávania od nás, a preto chcú, aby dialog e, pokračoval. A preto e, si myslím, že obchod je jedným zo spôsobov, ako e, pokračovať v dialogu A my v záujme zlepšenia situácie vo svete musíme v tomto dialógu pokračovať, aby sme nesklamali aktivistov a ochrancov ľudských práv vo Vietname. Ďakujem. Sú tu ešte dve ďalšie žiadosti o slovo. Nech sa páči ďalší rečníci. Ďakujem. Ďakujem za informáciu o vašej misii. Je to veľmi zaujímavá informácia. Bohužiaľ, my zelení sme nemali možnosť zúčastniť sa tejto delegácie, ale chceli by sme sa spýtať, či by ste nám nemohli e, na, odkomunikovať spoločnú správu účastníkov. Určite to boli obohacujúce stretnutia, ale počujem, že aj tie analýzy sa niekedy trošku eh, rôznia, takže ja by som bola veľmi rada, keby mm, sme sa mohli trošku dozvedieť o tom, ako prebiehali stretnutia na mieste. A naša skupina samozrejme sa veľmi zaujíma o situáciu v oblasti pracovných práv. Už som počula, že to bolo súčasťou misie e, Medzinárodná organizácia práce. A mňa to teda zaujíma a, rada by som takúto správu e, privítala. Ďakujem, Mário. Ďakujem, pán predseda. Ja mám otázku, pokiaľ ide o tých členov, ktorí sa zúčastnili tejto delegácie do Vietnamu a takisto tam boli aj pri predchádzajúcej delegácii. A konkrétna otázka je, ako e, vnímať, ako ste vy vnímali to zhoršenie e, v oblasti ľudských práv, aké sú postoje vládnych orgánov v tomto zmysle a aký je plán e, skoncovať s týmto zhoršovaním sa situácie v oblasti ľudských práv. Existuje nejaká možnosť, ako to zastaviť? Pán Ďakujem, pán predseda. Chcem sa pridať eh, k tým pochvalným hlasom, pokiaľ ide o za skutočne skvelé zorganizovanie tejto misie, eh, tak už typické nášho predsedu Langeho. Ja mal som možnosť eh, ísť aj na iné misie a skutočne ten štýl, akým je to organizované, si zasluhuje, zasluhuje pochvalu. Pokiaľ ide o voľnú výmenu s Vietnamom aj z pohľadu nadchádzajúceho predsedníctva to bude predstavovať veľmi dôležitý krok z pohľadu Európskej únie, pokiaľ ide o otvorenie tohto geopolitického priestoru v Ázii. Hlavne pokiaľ ide o ten expanzionizmus e, Číny a takisto niektoré dohody, ktoré uzatvárajú napríklad Spojené štáty, TTP, e, ide o otvorenie si priestoru pre naše podniky, okrem iného. Takisto treba počiarknúť skutočnosť, že všetky aktéry, s ktorými sme sa stretli na mieste, počnúc eh, veľvyslancami z rôznych eh, členských štátov EÚ, takisto Medzinárodná organizácia práce, eh, rôzne mimovládne organizácie, až po rôzne subjekty, ktoré sú tým či oným spôsobom pridružené k vláde, jasne povedali, že je nevyhnutné pozitívne uzatvoriť takéto dohody, tak aby boli zohľadnené tak ekonomické ako aj sociálne výhody. Bez ohľadu na túto premyslu je nevyhodné sledovať, ako budú prebiehať reformy, hlavne pokiaľ ide o e, pracovné práva. A myslím si, že je dôležité, aby tá eventuálna dohoda bola podmienená niektorými základnými fundamentálnymi bodmi, od ktorých nie je možné, možné sa odkloniť. E, v prvom rade si myslím, že téma ľudských práv e, to nie je možné prehliadať na úkor nejakých ekonomických záujmov Predseda Lange hovoril o situácii 11 osôb, ktoré boli e, väznené, ktoré sú stále väznené a ktoré e, na ktorých sa upriamuje aj pozornosť medzinárodného spoločenstva a je nevyhnutné, aby to bolo vyriešené. Hovorili nám, že ide o jednotlivcov, ktorí e, porušili platný trestný zákonník. Trestný zákonník, ktorý uvažuje o uväznení tých, ktorí vyjadrujú názory, ktoré sú proti existujúcej komunistickej vláde. E, každopádne tam uvažuje napríklad aj o trestoch typu vynútenej nutenej práce, e, mučení a tak ďalej. A takisto veľmi invazívne dohľad štátu do rôznych náboženských organizácií je možné zo strany štátu využívať rôzne páky a rôzne nástroje, ktoré veľmi ľubovoľným spôsobom, arbitrárnym zasahujú do slobodného vyjadrovania a do šírenia, slobodného šírenia názorov. E, je nevyhnutné, aby Európska únia e, dokázala e, pripomínať svoje občianské výdobytky nad rámec tých ekonomických, ktoré musíme prezentovať veľmi pokojne, veľmi kľudne, ale treba tieto veci pripomínať a hovoriť aj Vietnamcom. Takisto netreba zabudnúť na efektívnu ochranu duševného vlastníctva, zabezpečí to patenty, obchodné známky a takisto ochranu pred falšovaním a pred ne patričným prisvojením si. E, takisto situácia v oblasti životného prostredia. Predseda Národného vietnamského zdroženia alebo zhromaždenia Nguyen, myslím, že som to správne nevyslovil, prepačte, hovoril o nezákonnom rybolove, dostal žltú kartu, teda dostal žltú kartu už v 2017 Vietnam a nič sa v zásade nezmenilo v tomto ohľade po tej žltej karte. My sme doposiaľ zaznamenali len prísľuby, nejaké vyjadrenia dobrých úmyslov, pokiaľ ide o rybolov, ani pokiaľ ide o e, ťažbu dreva. Nikto nepristúpil k nejakým zásadným zmenám. Pokiaľ ide o znečistenie rieky Mekong, e, nie je jasná zodpovednosť ani teda na čínskej strane a je nevyhnutné pripomínať, akým spôsobom sa dejú tieto veci, ako sa znečistujú tie vody aj vo Vietname a potom nie je možné e, používať takúto vodu na pestovanie ryže, e, ktorá je následne v zmysle dohod e, dovážaná do Európy tak, po takto, takto znečistení a nie je možné, aby prechádzal našim systémom alebo teda našim režimom certifikácie potom sa dostávajú takéto typy ryže e, na naše stoly, ktoré obsahujú veľké množstvo ťažkých kovov a iné, e, iné veci. Netreba zabúdať na to, e, že znečistenie, tak ako v prípade rieky Mekong, nekončí na hranici štátu. Videli sme to s problémami plastov v oceánoch. Je nevyhnutné pomenovať tie veci tak, ako sú a takisto nastojiť na tom, aby bola táto dohoda patrične zlepšená v eh, takom spoločnej vízii, kde budeme hlavne pomenovať tie kritické body, ktoré som spomenul. Eh, nie je možné sa domnievať, že tie kontroly, ktoré sú vykonávané v jednotlivých oblastiach eh, v zmysle tých dohod, ktoré sú aj s inými členskými štátmi, budú vždy efektívne, pokiaľ ide o boj proti niektorým neduhom, ktorým trpí napríklad aj socialistická Vietnamská republika, je nevyhnutné zabezpečiť reťazec systematických kontrol, na ktoré budú naviazané aj patričné sankcie, tak aby sme dokázali vynúcovať si literu tých dohôd. Aj tí, ktorí napríklad chcú v budúcnosti nadviazať zo strany Vietnamu e, obchodné vzťahy z EÚ, je nutné pripomínať tieto veci, pretože aj environmentálne nedostatky e, veľmi zhoršujú konkurenčné postavenie, e, vedú k nelegálnej konkurencii. Je nevyhnutné, aby tie dohody boli zo všetkých strán dodržiavané. Ďakujem pekne. And uh, Thank you, Chair. Um, I would like to know... Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, chcela by som sa spýtať, či ste akýmkoľvek spôsobom diskutovali implementácii uh, národnej legislatívy, ktorá je predpokladom licencovania mm, dohody o dobrovoľnom partnerstve FLECT, o legálnosti dovozu dreva z Vietnamu, pretože to je veľmi dôležitá otázka priamo sa viaže k dohode o voľnom obchode, pretože je tam odkaz na implementáciu VPA FLECT s Vietnamom v kapitole o udržateľnom rozvoji. Je veľmi dôležité, aby výbor dosledoval, ako je to implementované. Po druhé, ten dojem, ktorý vznikol, aspoň u mňa, je, že situácia v oblasti ľudských práv sa nezlepšuje Skôr sú tu signály, že dochádza k zhoršovaniu a veľa e, z toho súvisí s trestným zákonníkom, ako sme počuli. V akom ohľade ste teda spomenuli otázku politických väzňov a aké typy odozvy reakcií ste dostali na tie vaše pripomienky? Pretože som si istá, že ste túto vec spomenuli. Áno, aby som odpovedal za delegáciu, pokiaľ ide o FLECT, e, je tu záväzok smerom k implementácii a takisto ponuka dialogu v otázke implementácie. Mimochodom, aj pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, e, tam sú požiadavky, ktoré sa týkajú lokalizácie údajov a takisto ochrany súkromných údajov, osobných údajov a predsednička Národného zhromaždenia veľmi jasne povedala, že vykonovací akt by mal byť predmetom diskusie s nami, s Európskym parlamentom a že by sme si to mali spoločne ozremiť. E, naozaj e, tu bol jasný záväzok, pokiaľ ide o proces implementácie. E, pokiaľ ide o stránku ľudských práv, áno, v skutku nedošlo k výraznému posunu, zlepšeniu. Ľudia sú väznení z toho dôvodu, že využili právo slobody prejavu, alebo chceli využiť právo slobody prejavu, bez pochyby. Ale aj v týchto prípadoch zaznel záväzok, že sa budú zaoberať tými jednotlivými prípadmi a diskusia prebieha. Samozrejme sme spomenuli aj túto záležitosť. Ja si myslím, že tá dohoda by mohla otvoriť priestor na diskusiu niektorých bodov v kontexte dialogu o ľudských právach, ale mali by sme všetci využiť páky, ktoré máme, na to, aby sme túto situáciu vo Vietname rozobrali. Mal som možnosť stráviť v Hanoji ďalší deň, kde som diskutoval s organizáciami občianskej, občianskej spoločnosti, konkrétne pokiaľ ide o využívanie e, skupiny pre domáce poradenstvo. Mal som diskusiu so predstaviteľmi 25 mimovládnych organizácií, ktoré v tejto chvíli diskutujú o svojich očakávaniach, ako by mohli e, využiť e, domácu poradenskú skupinu Domestic Advisory Group a čakáme od nich výstupy pomerne skoro, podnety a ja som im prislúbil podporu e, v dialogu s vietnamskou vládou, tak aby mali priestor a aby bol vypočutý hlas, lebo Domestic Advisory Group má svoje zastúpenie aj na úrovni občianskej spoločnosti. My sme túto vec spomínali na všetkých stretnutiach a že táto domáca poradenská skupina, Domestic Advisory Group, by nemalo byť vnímaný ako orgán pre nejaké masové organizovanie sa vo Vietname. Čiže je tam celá séria organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sú zastúpené. A to je také želanie smerom na komisiu, aby komunikovali s vietnamskou vládou, pokiaľ ide o implementáciu. Naozaj by sme mali zahájiť nejaké prípravné kroky smerom k implementácii toho, aby eh, Domestic Advisory Group osvojila alebo zobrala do, svojho, do svojich radov aj nie vládne organizácie alebo mimovládne organizácie. A vy ste spomínali istú mieru očakávania. Áno, je tu takéto očakávanie aj zo strany ľudí vo Vietname, že budú môcť využiť túto dohodu na zlepšenie blaha ľudí a takisto na ochranu prírody životného prostredia. Naozaj by sme mali e, podporiť možnosti, ktoré im takáto dohoda núka. Ďakujem pekne za milé slova, pokiaľ ide o predsedanie delegácií, o misie. Samozrejme, tá samotná delegácia bola skvelá, vždy e, veľmi presná na čas, bez nejakých omeškaní, mali sme veľmi kvalitnú komunikáciu, takže myslím si, že veľmi dobrý tým sa vybral do Vietnamu. Ešte raz musíme sa konkrétne poďakovať Bazme za to, že urobila tú tvrdú prácu. Ďakujem veľmi pekne. Áno, tým sme sa dostali na koniec bodu 7 a okamžite prejdeme na body číslo 8 a 9 a síce diskusia o dohode, dvoch dohodách, nie, Osmička, deviatka, ospravedlňuje sa pán predseda. To je dohoda, respektíve uznesenie, ktoré sa týkajú Európskej únie a Vietnamskej socialistickej republiky a dám slovo pánovi spravodajcovi Zahradilovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako spravodajca som rád, veľmi rád, že konečne nastala táto dôležitá chvíľa po rokoch rokovaní. A ja skutočne dúfam, že tu sa dostaneme do bodu, kde už nie je návratu. V dobrom. Dovolte mi, kolegyne, kolegovia, zdôrazniť nasledovné veci ohľadom tejto dohody o voľnom obchode. Neskôr sa dostaneme k IPA. To je prvá dohoda o voľnom obchode, ktorú bude schvalovať novozvolený parlament za už isté po, pomerne dlhé obdobie, pretože nič porovnateľnej veľkosti nemáme chystané v tejto chvíli. Veľmi dobre to doplní e, dohody o voľnom obchode, ktoré už máme uzavreté s inými krajinami v Ázii Spomeniete si na Singapur z tej istej oblasti, spomeniete si na Južnú Koreu a Japonsko. A myslím si, že toto je veľmi dobrá príležitosť pre EÚ opäť e, tú svoju váhu geopolitickú presadiť, zohrať tú svoju úlohu a nastaviť tón do tohto nestabilného geopolitického prostredia, ktoré je plné napätia. Myslím si, že EÚ by opäť sa mohla ukázať ako priekopníkom globálneho svetového poriadku, teda hospodárskeho svetového poriadku, mohli by sme riadiť a viesť ten obchod na základe e, spoločných pravidiel a mohli by sme jasne povedať, že ako naplňa tie očakávané výsledky voľný obchod a takisto ako prinášajú naše záväzky e, rozšírenie multilaterálneho obchodného systému na, základu, na základe E, režimu e, VTO, ktorý je reformovaný. To bola prvá vec. Druhá vec, otázka vlastnej kredibility. Myslím, že môžeme ukázať obchodným partnerom, že sme dôveryhodným partnerom, že rokujeme, ale aj sme schopní uzavrieť veci a zároveň potom tieto dohody implementovať. A myslím, že by sme nemali e, premrhať túto príležitosť a ukázať tú našu dôveryhodnosť smerom aj k iným globálnym aktérom, ako napríklad Čína, respektíve Spojené štáty, pretože oni vytvárajú v súčasnosti obchodné napätia, pričom e, Európska únia ich skôr zmierňuje. A myslím si, že to, to by mohlo byť veľmi dobrým globálnym príkladom. E, som presvedčený, že sa musíme zaviazať smerom k Vietnamu, ak to nespravíme my, niekto iný sa toho ujme No myslím, že niektorí e, z kolegov, hlavne e, kolega Danty, už sa zmienili, že je tu veľký záujem zo strany iných e, globálnych hráčov o Vietnam a skutočne majú eminentný záujem zaplniť akékoľvek vákuum, ktoré by sa objavilo. Po tretie, som presvedčený, že musíme využiť túto dohodu o voľnom obchode ako efektívny nástroj na podporu našich hodnot, Vietnam sa zaviazal k naplneniu viacerých opatrení a krokov, tie musia teda naplniť. Ak neschválime túto dohodu a opustíme tento proces, čo by eventuálne mohlo nastať? Ja si nemyslím, že situácia v oblasti sociálnej, respektíve environmentálnej sa zlepší, ak e, schválime túto dohodu. Nemyslím si, že príde k prepusteniu väčšieho počtu politických väzňov. Nebude tomu tak a takisto by sme si mali uvedomiť, že toto je v zásade dohoda o obchode. Nie je to e, dohoda o ľudských právach, ale v zásadnej miere môže prispieť k zlepšeniu a môže e, priniesť zmenu v krajine. A buďme úprimní voči sebe. Vedeli sme už dokonca pred začiatkom týchto rokovaní, o čom Vietnam je. Že je to systém jednej strany, e, ktorý je mimoriadne ďaleko vzdialený od našej európskej demokracie ak eh, mi dovolíte teraz osobnú poznámku, mám 56 rokov a prvých 26 rokov môjho života som strávil v tedajšom československom komunistickom režime za železnou oponou a systém tam bol veľmi podobný tomu, čo je v súčasnosti Vietnam. Musím ale priznať, že to, čo je Vietnam dnes, eh, je lepšie, je lepším ako čo bolo vtedy Československo mnohých ohľadoch, mnohých aspektoch. A naozaj si myslím, že ak im ukážeme takýto príklad a dobrú vôľu, že môžeme dostať pozitívnu odozvu, reakciu a to dokonca aj v oblasti ľudských práv. A na záver, možno to najdôležitejšie, často zabúdame zdôrazňovať hospodárske výhody tejto dohody. Je to pre všetkým obchodná dohoda a niekedy zabúdame zdôrazňovať naše hospodárske záujmy, záujmy EÚ a preto by som chcel zdôrazniť, že táto dohoda predstavuje obrovské príležitosti pre naše firmy, naše podniky, veľké či malé. E, máme veľký obchodný deficit e, tovaru a táto dohoda to môže zmeniť. Vietnamská spoločnosť je dynamická, mladá, e, má záujem o európsky tovar a môžeme sa posunúť zo aktuálneho štvrtého miesta e, v obchodnom styku s Vietnamom vyššie. Mm, máme spoločnú diskusiu o súhlase aj uznesení, tak dovolte niekoľko pripomienok k uzneseniu, sprievodnému uzneseniu. Predovšetkým sme vychádzali z práce predchádzajúceho volebného obdobia, keď všetky tieto dokumenty boli schválené. Jednoducho sme len prešli termín o jeden mesiac. Takže dovolte upozorniť nás o pár nových prvkov. Poprvé, uznanie pokroku, ktorý Vietnam doteraz spravil v plnení záväzkov, uznesenie víta ratifikáciu za zásadného dohovoru ILO o kolektívnom vyjednávaní 91 zo 14. júla. A e, záväzok vietnamskej vlády ratifikovať 105 e, e, ILO dohovor o zrušení otroctva a v roku 2023 o slobode združovania sa. Vietnam je na veľmi dobrej ceste, podobne ako Singapur s ktorým sme už ratifikovali obchodnú dohodu. Bod 2. Reforma kodexu zákonníka práce. E, sú tu globálne štruktúrálne reformy zákonníka práce. Tie prebiehajú, ale veľká časť pojednáva e, o implementácii dohovoru ILO do vietnamskej legislatívy. To má podľa nás priamy dopad a je to aj výsledok určitého tlaku, ktorý sme vyvíjali my ako EÚ na Vietnam. Táto diskusia prebieha a hlasovať sa bude 21. novembra podľa ILO orgánov, s ktorými sa stretli v Hanoji minulý týždeň. Citujem, návrh zákonníka práce je krokom správnym smerom. E, dohoda o obchodnom styku potlačila túto agendu vpred a vytvorila pocit e, súrnosti a urýchlila reformy. Koniec citátu. Takisto bolo veľmi zaujímavé vypočuť si, akú lohu zohrávajú EU spoločnosti vo Vietname, aby sa skvalitnili a zvýšili pracovné podmienky vo Vietname. Ja som presvedčený o tom, mm, že môžem povedať niekoľko slov aj o implementácii a monitoringu. Ako spravodajca sa angažujem preto, aby obidve dohody prešli. Spravím všetko, čo je v mojich silách a budem sa spoliehať na vašu konštruktívnu spoluprácu. Očakávam vaše pozmenujúce návrhy a to je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pán spravodajca. A teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia, každý na 3 minúty. Pán Winkler. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za odvedenú prácu spravodajcovi. Bola to naozaj seriózna, angažovaná práca. Ja si myslím, že hospodársky prínos dohody o voľnom obchode EU-Vietnam je zrejmý. Zazneli tu mnohé čísla. Ja si myslím, že by sme sa mali pozrieť aj na geopolitický kontext, kontext ASEAN predovšetkým a úlohu, ktorú Európska únia chce zohrávať v regióne. Vietnam je veľmi dôležitým e, krôčikom na tejto ceste a potom by sme sa mali pozrieť aj na to, čo je potrebné ešte spraviť, čo nemusí nutne súvisieť s obchodnými cieľmi, ale čo môže mu môže pomôcť dohoda o voľnom obchode EU-Vietnam. Hodne sa už o tom diskutovalo, nebudem to opakovať. Otázka dohovorov ILO a všeobecnejšie otázka pracovných práv. Chcel by som toho len overiť, pretože sme diskutovali na ministerstve práce v Hanoji a tam zaznelo, že aktuálne asi 15 milión pracovníkov a ich práva sú chránené existujúcim zákonníkom práce a nový zákonník práce pokryje aj ďalšie situácie, čiže to bude možno sa strojnásobí počet zamestnancov, ktorých práva budú chránené novelizovaným zákonníkom práce, možno až na 50 miliónov pracovníkov, čo je obrovský E, vývoj smerom vpred. Hovorili sme takisto o kybernetickej bezpečnosti a keď hovoríme o osobnej slobode a ľudských právach, tak vieme, že je dôležité, aby, sme mali kyber, aby oni mali takú kybernetickú bezpečnosť a legislatívu a ustanovenia, ktoré nebudú protirečiť tomu, čo máme v európskych nariadeniach a to sa takisto bude dať dosiahnuť. Potom sme diskutovali o veľmi dôležitej téme plán implementácie a tu Obe strany stoja pred veľkými výzvami a Európska komisia, pretože nemáme kapitolu pre malé a stredné podniky v tejto dohode o voľnom obchode, ale budeme musieť venovať pozornosť aj našim malým a stredným podnikom a pomáhať im cez iné nástroje, ktoré určite budú vytvorené počas procesu implementácie a tento plán implementácie bude jedným z nástrojov zmeny Vietnamu oni budú mať kongres strany v roku 2021 ide o to, či vyhrajú reformisti alebo konzervatívci e, v strane, strana, ktorá vedie túto spoločnosť. Ak mi dáte ešte 10 sekúnd, pán predseda, tak sa pridám k spravodajcovi, poviem, že mám rovnaký vek ako on a takisto prvých 25 rokov svojho života som žil v socialistickej krajine na tej zlej strane železnej opony, takže myslím si, že vidíme inými očami pokrok vo Vietname. A kolegovia, chcem povedať, že to je naozaj významný pokrok, skutočný pokrok, ale potrebujeme ho niečím podporiť. A dohoda o voľnom obchode je našim nástrojom, nástrojom EÚ na podporu pokroku a zmien vo Vietname. Ďakujem. Ďakujem pekne. Jude Kirton Darling, SAD. Ďakujem pekne. Toto obdobie preskúmania je veľkou šancou, aby sme zabezpečili reformy vo Vietname. Po ratifikácii vieme z vašich skúseností z obchodných dohôd, že sila Európskeho parlamentu sa mení, môžeme ešte stále vyvíjať tlak, ale už nemáme takú silnú páku. A preto si myslím, že musíme využiť najbližšie mesiace veľmi obozretne a strategicky postupovať v tom, čo žiadame a musíme zabezpečiť aj to, aby obchodná politika, ktorá stavia na európskych hodnotách, e, nebude stavať iba na slovách, ale aj na činoch, pretože ak nie, tak e, stratíme dôveryhodnosť. A sú tu vysoké očakávania ľudí vo Vietname, pretože vysielame signál svetu, že máme obchodné politiky, ktoré stávajú na hodnotách. Ak toto sa zmetie zo stola, nebude to nič znamenať, tak podrieme našu vlastnú dôveruhodnosť vo všeobecnosti. To je veľmi dôležité, pretože opakujem, minulý týždeň v Hanoji sme neustále počúvali od viacerý, na viacerých vlastných stretnutiach, že situácia v oblasti ľudských práv sa zhoršuje. Je veľmi ťažké Eh, aby sa ľudia vyjadrovali, predovšetkým eh, sloboda prejavu na internete. Tá situácia tam veľmi zlá. To jasne zaznelo a preto si myslím, že musíme posilniť správu spravodajcu tej časti o ľudských právach, pretože momentálne je tam príliš málo, je to príliš slabé v návrhu správe, čo sa týka ľudských práv. Takisto sme zopakovali, od roku 2013 sme mali 5 uznesení Európsky parlament a tie signály musíme zopakovať. 18 hlavných sietí ľudských práv. Tento týždeň hodnotili Vietnam a v podstate vyjadrili rovnaké obavy, ako e, Európsky parlament vyjadroval vo svojich uzneseniach. Čiže bolo by veľmi čudné, ak by sme zrazu pri ratifikácii nepoš- požadovali to isté, ale uvedomím si, myslím, že minulý týždeň sme naozaj zaznamenali z vietnamskej strany skutočný záujem. Naše požiadavky na každom stretnutí zazneli jednoznačne. E, ľudské práva vo všeobecnosti, kybernetická bezpečnosť a pracovné práva. Takže ja by som zamerala moje pozmeňujúce návrhy na tieto tri veci. E, reforma pracovných vzťahov a e, zákonník práce e, musí byť adoptovaný skôr, ako budeme hlasovať v Európskom parlamente a musíme mať princípy dohovoru 87 a 105 ILO zakomponované do zákonníka práce. Takisto potrebujeme vypočuť záväzok e, Európskeho parlamentu pri vykonávacích opatreniach, 10 vykonávacích e, zákonov. Čo sa týka ľudských práv, to už som povedal, máme jasné stanovisko Európskeho parlamentu, mali by sme ho zopakovať. A čo sa týka kybernetickej bezpečnosti, prebieha dialog. Myslím si, že by bolo veľmi dôležité aby sme vyslali jasný signál, aby sme mali jasný signál vietnamskej strany skôr, ako budeme hlasovať v vykonávacej legislatíve a o zmenách smerovania tejto legislatívy na ochranu základných ľudských práv. Takže máme krátke obdobie, kedy naozaj môžeme vyvíjať náš tlak. Mali by sme strategicky tento čas využiť práve na tieto tri oblasti. Vyjadrili sme obavy vo Vietname a dúfam, že tieto obavy vietnamská strana počula a e, naša skupina sa rozhodne o tom, ako bude hlasovať podľa toho, či v týchto oblast, troch oblastiach zaznamenáme pokrok alebo nie predtým, ako budeme hlasovať. Ďakujem pekne za Renew Karin Kalsbro. Otázkou nie je to, či by sme mali mať obchodný styk s Vietnamom alebo nie. My už máme obchodný styk a bohatý s touto krajinou. EÚ momentálne je tretím najväčším obchodným partnerom Vietnamu. Otázkou je, za akých podmienok by sme mali mať obchodný styk. Dohoda o voľnom obchode je plná možností pre obe strany. Nemali by sme na to zabúdať pre obchod a spoločné pravidlá, podnikateľské príležitosti aj pre európskych podnikateľov, pracovné príležitosti, investície, inovácie, e, zvýšenie noriem, e, pracovné práva, ochrana životného prostredia. Na to všetko môžeme využiť obchodné dohody veľmi pozitívne, ak ich implementujeme správnym spôsobom a ak sme pripravení po ratifikácii zmluvnú stranu naďalej podporovať. Takisto je veľmi dôležité zdôrazniť, že to dáva možnosť miliónom ľudí vo Vietname dostať prístup k jednému z najrozvinutejších trhov na svete. Hovoríme o krajine, ktorá bola veľmi dlho veľmi chudobná, ale má otvorené hospodárstvo, má hospodárske reformy a vidíme pokrok a teraz e, máme dočinenia s krajinou, ktorá už e, netrpí chudobou. Ale náš signál dnes, čo sa týka našich očakávaní, musí zaznieť jednoznačne očakávanie od vietnamských partnerov, čo sa týka ľudských práv a splnenia pracovných práv. Mnohokrát to tu zaznelo a povedali sme to aj v Hanoji. Máme vysoké očakávania Očakávame zmenu. A teraz je príležitosť na to, aby e, sa ukázalo, že sa chceme stretnúť ako partnery. A to naozaj musíme zvážiť, keď budeme pokračovať e, s procesom dohody o voľnom obchode v Európskom parlamente. Ale demokracia sa neudeje len tak sama od seba. Je to naša zodpovednosť spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili e, vývoj a podľa mňa dohoda o voľnom obchode je tou správnou cestou, ako podporiť tento vývoj. Ak nie sme pripravení prijať krok vpred a e, priblížiť naš, sa k spolupráci s Vietnamom spravia to iné krajiny. Sme presvedčení o tom, že Európa má svoje miesto na svetovej arene. Ak je tomu tak, tak musíme zobrať na plecia svoju zodpovednosť a ukázať, že e, to, čo hovoríme a to, čo robíme, je v súlade s našimi hodnotami. Ďakujem. Ďakujem pekne za zelených. vážený pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Zvyčajne tu máme iné tlmoč, rôznu interpretáciu aplikácie a zhodnotenia situácie e, v oblasti ľudských práv. A ja sa pripájam e, pani, k pani Kirton Darling, že teraz už máme nejakú páku na to, aby situácia vo Vietname sa E, nejakým spôsobom pokro, pokročila a keď máme rozličné interpretácie, rozličné hodnotenia, tak môžeme povedať, že situácia v krajine v oblasti ľudských práv je mimoriadne znepokojujúca. To bolo vyjadrené aj počas vypočutia vo výbore DRUA. My jednoducho nemôžeme ignorovať, že od začiatku rokovaní e, došlo k zhoršeniu v oblasti E, najmä politických väzňov. Od začiatku rokovacieho procesu počet politických väzňov narastol o 50 do júna minulého roku. A takmer každý, e, takmer pred rokom Európsky parlament prijal uznesenie o týchto politických e, väzňoch v rámci uznesenia o ľudských právach. Rovnako by som chcela pripomenúť a chcem citovať správu o, o tom, že e, je, je tu veľké znepokojenie pre oblasť e, situácie v oblasti ľudských práv a vlastne tam je ohrozená sloboda prejavu online, offline a Európska únia neustále apeluje na vietnamské orgány, aby prepustili všetkých aktivistov, ktorých väznia a aby sa títo mohli slobodne vyjadrovať. Takže toto je obsiahnuté v uznesení a bohužiaľ ja nevidím, že by ste sa, pán Zahradil, boli zaoberali týmito vecami a myslím si, že sú tu veci, e, ktoré treba poopraviť e, v texte, ktorý ste nám vy predložili, lebo tam vlastne sa nezaoberáte situáciou v oblasti ľudských práv, ale investíciami. V roku 2016 parlament dvojtretinovou väčšinou schválil správu o ľudských právach a demokracii vo svete a E, vlastne tam sa vyzývalo na to, aby sa systematicky do všetkých medzinárodných a obchodných a investičných dohôd zapracovala klauzula ľudských práv. Európsky parlament e, takisto sa postavil za to, aby to bolo a priori, aby e, uzavretie týchto dohôd e, bolo podmienené ľudskými právami a myslím si, že je dôležité prepracovať najmä túto časť E, boli sme zvolení pred menej ako šiestimi mesiacmi. Vy ste povedali, že to je prvá vaša správa e, pre oblasť voľnej slobodnej obchodnej výmeny a myslím si, že musíme byť nároční e, pri našej práci a ja chcem požiadať, aby sme E, predlžili e, lehotu na predkladanie pozmenujúcich návrhov, ktorá je na 11. novembra. Vy, pán Langer, ste povedali, že napríklad sú tam nejaké skupiny miestnych poradcov, e, čo sa týka občianskej spoločnosti, vaša správa z misie, všetky otázky, všetky odpovede, ktoré dostanem, to tiež je veľmi zaujímavé. Navyše je treba aj pracovný kódex si prezrieť, treba sa pozrieť na nové pravidla e, Svetovej organizácie práce, pokiaľ ide o detskú prácu a to všetko musíme mať v ruke a chceme pracovať seriózne a chceme taký tento text e, poopraviť. Ďakujem, pán Lančíny, nech sa páči. Áno, e myslím si, že tie závery musia e, výrazne zohľadniť aspekt ľudských práv, takisto životného prostredia, pretože všetky tieto veci nie je možné spochybňovať e, v záujme typu geopolitického alebo ekonomického, napriek tomu, že je to dôležité napriek tomu, že je za tým cieľ zlepšiť situáciu e, dnešná, dnešného dňa a to sme zažili. Samozrejme, je to krajina, ktorá sa zaviazala k naplneniu tých záväzkov. Musíme mať istotu, že skutočne tak bude robiť v krátkých lehotách, krátkom čase a nie e, podľa svojho uváženia, nebude to naťahovať nie je možné ustúpiť e, v, vo veciach ľudských práv, nie je možné ustúpiť e, v otázkach ochrany životného prostredia, pretože tým by sme oslabili našu líniu uvažovania, náš spôsob, ako e, pristupujeme a vykladáme si tento svet, akú má víziu o svete táto Európa. E, myslím si, že vzhľadom k tomuto je možné e, predkladať pozmeňujúce e, návrhy, ktoré môžu priniesť teda Vietnam k stavu, ktorý si všetci želáme. Zdôrazňujem, že táto dohoda je dôležitou dohodou, ale tá dohoda bude dôležitá, aj keď sa nám podarí preukázať na jej pozadí, aké sú naše záujmy, naše teda hodnoty, ktoré staviame nad akékoľvek iné teda záujmy, či už ekonomické alebo iné. Ďakujem pekne. and Emmanuel Morel for the GUE. Pekne Emmanuel Morel, GUE. Merci, monsieur le président. Alors le... Ďakujem, vážený pán predseda. Správodajca povedal, že rokovania s Vietnamom dlho trvali. To je pravda, ale my poslanci, my máme dosť času, na, musíme mať dosť času na to, aby sme si prečítali text a aby sme mohli pripraviť pozmenujúce návrhy. A ja podporujem návrh kolegyne zo, zo skupiny zelených, aby sme predlžili lehotu na predkladanie pozmenujúcich návrhov, pretože ešte veľa vecí treba pochopiť. Ja chápem, e, že ten hlavný argument, že dohoda o voľnej výmene to nie je len ekonomická vec, ale to aj politická vec a ja som E, za to, že Európska únia musí posilniť svoje vzťahy s Vietnamom. Je to dôležité z geopolitických dôvodov, ale rovnako treba si uvedomiť, že je tu aj e, táto e, okrem ekonomickej oblasti aj iná oblasť. Zoberme si napríklad výrobu vozidiel. Tá správa je veľmi uspokojujúca a ja si myslím, že niektoré veľké podniky si myslia, že budú mať prístup na verejné trhy k verejnému obstarávaniu a tá lehota 15 rokov to nie je také jednoduché. Ale ja mám ešte e, isté pochybnosti, pokiaľ ide o záujmy európskych pracujúcich a spotrebiteľov, ale aj vietnamských pracujúcich a vietnamských občanov. Hneď to vysvetlím prečo. E, ma e, v uznesení, ako aj vo vyhlásení komisie, každý víta, že Vietnam je vynikajúcou platformou, montážnou platformou pre krajiny. Aj Číňania používajú Vietnam na... Je to nová e, montážna hala sveta. A ja si myslím, že to netreba tak veľmi e, vítať s potleskom, pretože pre nás je tu veľ... riziko delokalizácie. A ja nie som si istý, či to bude dobrá vec pre európskych pracujúcich. Takisto pracujúci, prosím vás, nebuďme pokrycami. E, všetko, čo sa týka udržateľného rozvoja, tak tam je to teda veľmi slové. Treba si uvedomiť kvalitu, vystopovateľnosť e, výrobkov, ilegálny rybolov, o tom sme hovorili v predchádzajúcom volebnom období. A Vietnam je štvrtý najväčší znečisťovateľ oceánov plastickými hmotami. A vy viete, že dnes e, tu máme Laos a Kambožu, ktorí e, E, prispievajú e, vlastne aj k odlesňovaniu spolu s Vietnamom a my, Európania, chce, ak chceme zvýšiť e, udržateľný rozvoj a parížské dohody, ktoré nie sú tam veľmi dobre zohľadnené. Ďalej, potravinová bezpečnosť, nadmerné využívanie, ohrozenie potravinovej bezpečnosti, a zoberme si ešte pra- vietnamských pracujúcich a občanov. Pán spravodajca, vy ste boli veľmi úprimní, keď ste povedali, že to nie je správa o ľudských právach. Áno, to je pravda, ale my nemôžeme zabúdať na ľudské práva. To je jeden z prvkov, ktorý je dôležitý. A, a moje predrečničky povedali, že situácia v oblasti ľudských práv vo Vietname sa stále zhoršuje a aj pokiaľ ide o to právo na prácu, ja by som bol rád, keby VTO e, sa zaoberala aj situáciou v oblasti pracovných podmienok detí. Takže ja nezdielam váš entuziasmus, nezdielam váš optimizmus a je tu jedna vec, ktorá je istá. Ja chcem požiadať, aby sme my ako poslanci mali viac času e, pracovať na pozmenujúcich e, návrhoch, aby sme to boli hmatateľnejší. Ďakujem a teraz mám ďalších 7 žiadostí o slovo. Každý dostane 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa stručne. Pokiaľ ide o obchodnú politiku, je zjavné, že ciele sú prevažne ekonomickej povahy, ale je nutné, aby to bol aj nástroj podpory hodnot ľudských práv po celom svete, ak sa naozaj rozhodneme využiť e, tento nástroj ako taký, e, ak to nebudeme vnímať len z ekonomického pohľadu. E, napriek tomu, že Vietnam ponúka obrovské ekonomické možnosti pre našich podnikateľov, s 90 miliónmi obyvateľov a s mierou rastu, ktorá je jedna z najväčších na svete. Na druhej strane je evidentné, že z dlhodobého hľadiska predovšetkým skutočnosť, že nepoužíva rovnakú legislatívu, neaplikuje rovnaké veci tak z pohľadu ľudských práv, nie z pohľadu hospodárskej súťaže, že nie je možné takto dlho fungovať v rovnovážnej situácii. Je nevyhnutné zdôrazňovať eh, ľudské práva, eh, ktoré nie sú dostatočne zohľadnené, ako hovorili viacerí kolegovia aj okrem mňa. Hlavne ma zaujímajú opatrenia, ktoré majú byť eh, prijaté v prípadoch porušenia ľudských práv. Nie je mi celkom jasné a preto sa obraciam na komisiu, či v takýchto prípadoch je možné predpokladať e, úplné pozastavenie platnosti dohody v extrémnych prípadoch. Rád by som, rád by som počula e, reakciu. E, potom otázka ríže. Naše plnohospodárske podniky už trpeli tou konkurenciou z Mianmarska a z krajín Kambodže, tak kvôli tomu množstvu ríže, ktorá bola takto importovaná, je nevyhnutné to zohľadňovať veľmi aktuálne, na to reagovať E, na záver chcem povedať, že z môjho pohľadu musíme e, podmieniť vstup do platnosti tejto dohody dvoma podmienkami. Väčšie dodržiavanie ľudských práv a takisto väčšie zabezpečenie alebo ochranu e, poľnospodárskeho sektoru. Sí, gracias, presidente. Sí, yo en primer lugar quería... V prvom rade by som chcela poblahoželať spravodajcovi, všetkým tieňovým spravodajcom aj komisii, za prácu a za úsilie, ktoré vynaložili pri príprave tejto správy. Je veľmi dôležité brániť politické a ekonomické záujmy Európskej únie a pomôcť Vietnamu e, pri prechode k modernej ekonomike, e, ktorá má za cieľ dosiahnuť udržateľný rozvoj. A samozrejme, ľudské práva nemôžeme zanedbávať. E, hovorí, mali sme stretnutia s vietnamskými orgánmi a úradmi, ako povedal pán Winkler, 25-ročná skúsenosť po páde e, berlínskeho múdu. My sme mali v Španielsku 40 rokov autoritarizmu, frankizmu, ktorý bol antidemokratický. A my vieme, čo je to nedostatok slobody vyjadrovania a politický väzni. Samozrejme, že obchodná politika je jedným zo základných nástrojov presadzovania hodnot Európskej únie, ako sú demokratické princípy a sloboda vyjadrovania. A preto si myslím, že nemôžeme súhlasiť s tým, že sa nebudú prijímať nevyhnutné opatrenia v oblasti ľudských práv, tak ako s ostatnými, ako sme to aj robili s ostatnými e, partnermi Mňa znepokojuje, viacero aspektov ma znepokojuje v tomto procese, ale znepokojuje ma to, ako my dosiahneme e, také rigorózne vyhodnotenie a roz, e, situácie na základe stretnutí s občianskou spoločnosťou. Ako chceme garantovať reprezentatívnosť našich partnerov z občianskej spoločnosti vo Vietname? Ďakujem. A teraz ďalší rečník. Ďalšia rečníčka Katlin van Brem. E, ja by som sa chcela ešte vrátiť k otázke ľudských práv. Samozrejme, že my nemôžeme očakávať, že budeme mať dohody o voľnom obchode s krajinami, kde budú mať rovnakú úroveň ľudských práv. Na druhej strane si však kladiem otázku, aké je komplikované mať dohodu o voľnom obchode s krajinou, kde dochádza k zhoršeniu situácie v oblasti ľudských práv. Otázka dohody o partnerstve to začalo v roku 2014 a tá situácia sa zhoršila alebo zlepšila. Tu existuje spojivko medzi ECA a FTA, pokiaľ ide o otázky spojené s ľudskými právami. A vzhľadom na to, že poznáme, aká je situácia vo Vietname a mierne povedané nie je dobrá, tak si kladiem otázku, že ako má... Ďalej tu je, je odstavec komisie, kde sa hovorí o závažnom a systematickom porušovaní ľudských práv. Čo by mala byť referenčná e, E, formulácia pre komisiu, aby mohla túto situáciu posúdiť a vyhodnotiť, e, lebo pre Európsky parlament je dôležité, aby sme mohli FTA posúdiť, aby sme sa na toto spojivko pozreli. Pán Kelly, ďakujem. Ja by som e, chcel vyjadriť poďakovanie tým kolegom, ktorí do Vietnamu cestovali. Ja som tam bol pred niekoľkými rokmi. Myslím si, že to určite stojí za to. A aj keď niektorí to kritizujú, treba si uvedomiť, že vo Vietname sa snažia a treba si takisto uvedomiť aj inú perspektívu. A, a tento pohľad, keď ideme do Vietnamu, tak samozrejme, že my máme lepšiu pozíciu, pokiaľ ide o rozhodovanie sa v FTA. No a je úplne jasné, že sa zo strany komisie odviedol kus práce aj pokiaľ ide o vietnamskú stranu, aj pokiaľ ide o ILO, o práva pracujúcich, existujú isté obavy v oblasti ľudských práv, to je pochopiteľné. V žiadnom prípade nie je dobrým signálom, keď sa situácia v oblasti ľudských práv zhoršuje a na to musíme naďalej pracovať. A to, čo povedal pán spravodajca a pán Winkler, to sú zaujímavé veci, pretože tam bolo povedané, že sa dá skonštatovať, že sa situácia, pokiaľ ide o hospodársky vývoj, vývoj zlepšila. Myslím si, že by sme to mali ratifikovať a e, už tu bolo povedané, že geopolitická situácia je aká je a vo svete existuje atmosféra proti obchodu. A Singapur bol v minulosti vzorom pre Áziu, pokiaľ ide o voľný obchod a určite by dávalo zmysel z politického aj z iného hľadiska e, mať toto aj s Vietnamom. Ja si myslím, že sme na ceste k dosiahnutiu veľmi dobrej obchodnej dohody. Chcel by som sa poďakovať delegácii a určite sa môžeme poučiť z toho, čo tam videli. A rovnako si musíme uvedomiť, čo by sa dialo, keby sme toto zamietli. Ďakujem, pani Hautala. Ďakujem. Zdá sa, e, že e, tu nejde o to, že by neexistovala dohoda ohľadne toho, čo sa má e, robiť. Kde neexistuje zhoda, tak to je vlastne ten okamih, vhodný okamih pre pákový efekt. Ja tu súhlasím s tými kolegami, ktorí povedali, že ten moment, je teraz, ale že by sme to nemali uponáhľať, uná, nemali by sme sa unáhliť, ale e, existujú isté signály z Vietnamu, že chcú situáciu napraviť. Prečo by sme nemohli dať Vietnamu viac času, e, aby oni mali možnosť realizovať tie reformy, o ktorých diskutujeme. Preto chcem podporiť Saskýn návrh, aby sme vyčkali do konca tohto roka alebo do začiatku budúceho roku vo výbore a Výbor pre ľudské práva už pripravuje stanovisko, ja som tam tieňovou spravodajkyňou a oni určite prídu s veľmi zaujímavým návrhom, e, ktorý sa bude týkať monitorovania a mechanizmov, ktoré bude potrebné spustiť v oblasti ľudských práv. Pán Winkler, ten príklad, ktorý ste uviedli, nie je presvedčivý ja som presvedčená, že ten priestor pre reformy bol v Rumunsku otvorený, ešte kým sa Rumunsko stalo členom a došlo tam k vývoju, ktorý teraz nie je veľmi uspokojivý. V prípade Vietnamu sa tento okno otvorilo teraz, ale nezatvárajme dvere. Pán Buržo? Ďakujem. Ja Mm. by som chcel povedať, že poblahoželať spravodajcovi, ktorý dosiahol veľmi dobré výsledky a ja tu chcem vyjadriť našu podporu z troch dôvodov. Poprvé, to nám dá e, e, istú, e, to posilní našu ekonomiku prostredníctvom exportu do Vietnamu. Vo Vietname dôjde k 29-percentnému nárastu naši, nášho exportu do roku 2050. To bude 8 miliard eur pre nás a rovnako aj veľa, e, veľký užitok pre Vietnam to prinesie. My vidíme, že všetky tarifné prekážky e, zaniknú a to je veľmi dôležité pre túto mladú vietnamskú spoločnosť, ktorá prekvita a rozvíja sa. Ja som tiež bol na jednej misii a ja si myslím, že toto umožní vietnamskej spoločnosti pokročiť v sociálnej oblasti. A Európska únia by mala byť aktívna v tejto oblasti a chce byť e, svetovým aktérom. My musíme pracovať, musíme pracovať na otázkach, ktoré súvisia so voľným obchodom, aby sme ho zabezpečili a ďalej sú tu ešte otázky, e, ktoré súvisia s ľudskými právami, pracovným právom. To je obsiahnuté v tejto správe. Je to perfektné? Nie, ale my to budeme veľmi pozorne sledovať a my budeme sledovať parlamentnú prácu. A otázka teraz znie, že či tu nebudú aj ďalšie výbory, ktoré si budú želať e, sa zapojiť e, do tejto práce. Pán, pán Aranty. Ďakujem pán predseda. Dve veci by som rád počiarkol. Poprvé, všetci vieme, že Vietnam nie je e, demokraciou. Dochádza tam k porušovaniu e, ľudských práv, sú tam e, situácie, ktoré sú pre jednotlivcov plné rizika, eufemisticky vyjadrené. Nie je tam sloboda Čiže veci, s ktorými sa stretli a na ktoré sú upozorňovali, najviac to hovorili teda odborári. E, politika e, sa troška viacej otvorila e, v porovnaní s tým, čo bolo predtým, jak nás upozornili aj teda odborári. Všetky tieto veci sme videli. Je ťažké si predstaviť, že prostredníctvom obchodnej dohody sa nám podarí transformovať Vietnam na demokraciu. Jasne nám povedali, že jedna strana teda nejaká reforma jednej strany e, nie je teda na teraz na programe. Musíme využiť všetky nástroje, e, ktoré nám ponúka e, obchodná politika a je nevyhnutné to spraviť z toho pohľadu, aby sme urobili dôležité kroky vpred. Myslím, že tie nástroje tu máme vo fáze schválenia. Musíme ich dobre vyšpecifikovať, teda veci, ktoré sú cieľmi a požiadavkami z našej strany ale budeme to musieť e, spraviť e, vo chvíli, keď budeme e, schvalovať dohodu s Vietnamom, tak z, pohodu, z pohľadu teda politického, z pohľadu práv zamestnancov, z pohľadu kybernetickej bezpečnosti, z pohľadu odborárskych práv, pretože to všetko bude mať vplyv aj na pôsobenie, efektívne a bezpečné pôsobenie našich podnikov vo vnútri Vietnamu. A potom všetky politiky, ktoré sa týkajú implementácie, ja si myslím, a túto ukončím, pán predseda, že je možné využiť e, niektoré e, veci ako nástroj, ktorý vo fáze implementácie nám poskytne záruky, ktoré my požadujeme od Vietnamu. Ďakujem pekne, pán Vogn. Ďakujem pekne. Ďakujem spravodajcovi. Hneď na úvod by som rád povedal, že celkovo podporujem túto dohodu. A argumentácia moja je, že sa obávam, že Európa zaostáva, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť. A to je naozaj závažná vec, ktorá sa deje posledné 10 ročie, posledné 10 ročia. Ak sa pozriete dozadu 10 rokov, tak e, Čína počas tohto 10-ročného obdobia zoštvornásobila svoj výkon hospodárstva Vietnam 80-90% raz hospodárstva, India v rovnakom regióne takisto výrazne pokročila. Európa sa pohybuje na rovni 16-17% rastu za toto obdobie, čiže bohužiaľ strácame tempo a to znamená, že budeme menej prosperujúci v dlhodobom hľadisku, naše podniky budú menej konkurencieschopné a nielen, že rastie Ázia, ale rastú aj Spojené štáty rýchlejším tempom v porovnaní s nami, takmer tak rýchlo ako Vietnam. Takže potrebujeme takúto dohodu na to, aby sme zabezpečili eh, vlastnú prosperitu. Naše spoločnosti musia predávať svoje výrobky a produkty ľuďom v rastúcej strednej triede vo Vietname a preto musíme dohody podporiť. Musíme ich podporiť čo najskôr, pretože strácame, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť každým dňom. Naozaj si myslím, že je naliehavou záležitosťou, aby sme sa ubezpečili, že dohodu budeme ratifikovať je tu jedna vec, ktorá mi skutočne chýba v tejto dohode a to je kapitola o malých a stredných podnikoch a dúfam, že v fáze implementácie budeme na tom môcť popracovať, tak by sme sa ubezpečili, že naše malé, respektíve stredné podniky budú môcť tak vyvážať, ako aj dovážať. Ďakujem pekne a v neposlednom rade Kristof Hansen. Ďakujem, vážený pán predseda. A ja sa chcem poďakovať eh, spravodajcovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol Ide tu o strategickú dohodu e, v oblasti e, azijského regiónu pre Európsku úniu a ja si myslím, že je to dobrý krok, je to veľký krok vpred a e, chcem sa pridať k pánovi Buržovi. Je to obchodná dohoda a samozrejme, že nemôžeme vyriešiť všetky nešťastia sveta. A ja si myslím, že počas vašej návštevy vo Vietname ste mali možnosť vidieť aj E, významný pokrok aj z hľadiska VTO, napríklad ratifikácia dohovoru 8018 e, e, a to je veľký krok vpred aj z hľadiska ľudských práv a v oblasti životného prostredia máme tiež Vietnam e, podpísal parížské klimatické dohody a to sú všetko signály, že veci idú správnym smerom. Pán Morel, toto je iba dohoda, ktorá e, ne, nebude slúžiť iba automobilovému priemyslu. Tam nesúhlasím s pánom Morelom, lebo aj e, poľnohospodársky sektor bude mať výhody z, toht, z tejto dohody, lebo je tam veľké množstvo E, geograficky chránených e, e, produktov, teda je tam značka geografickej ochrany produktu a Taliani, chcem povedať, že oni očakávajú od nás, že budeme tieto dohody uzavierať, pretože chcú zabrániť v falšovaniu a samozrejme treba zlepšiť aj e, situáciu v oblasti intelektuálneho vlastníctva a preto treba Vietnamu pomôcť a takáto dohoda má šancu e, dosiahnuť významný pokrok vo Vietname. Ja nie som za to, aby sme predlžili lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, teraz má slovo komisia. Elena König, námestnička riaditeľky DG Trade. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda, ďakujem e, pán spravodajca Zahradil. S veľkým potešením som si vypočula e, výsledky z misie, ktorú absolvoval výbor INTA vo Vietname. Je dobré počuť, že ste mali priamy otvorený dialog, e, to si vážime, aj my sme ho za Vietnamcami absolvovali pri príležitosti e, stretnutí na vysokej úrovni, ktoré mávame. Ak by som e, mala svoje vystúpenie rozdeliť do niekoľkých oblastí, počnúť alebo začínajú s tým ekonomickým rozmerom, viacerí ste na to upozornili, je to základ akékoľvek dohody o voľnom obchode a je jasné, že je to vysoko ambiciozná dohoda o voľnom obchode. Je to na tej istej úrovni ako dohoda so Singapurom. A Singapur má otvornejší trh, výrazne otvornejší v porovnaní s vietnamským. Ale nad rámec tých taríf, ktoré tiež e, boli spomenuté, my v zásade rušíme akékoľvek tarify na oboch stranách. Je tu istý rozdiel v implementačnom období, lebo opäť Vietnam je rozvíjajúca sa ekonomika krajina. Na konci tohto desaťročného obdobia, opäť 10 e, rokov tam len tých pár, e, sa to bude týkať pár položiek, potom príde k úplnému zrušeniu cieľ. Ekonomické aspekty obchodu sú oveľa viac o štandardoch, o normách, o jednoduchom prístupe na trhy, o ochrane práv duševného vlastníctva. O takýchto štandardov ide o prístup e, pre služby. To všetko je e, do veľkej miery pokryté v tejto dohode o voľnom obchode do v veľkej miery je to aj veľmi podobné e, s krajinami ako Singapur. Chcela by som poukázať osobitne na to, že táto e, dohoda nie je e, nejakou, nejakým, nejakou cestou pre čínske tovary cez Vietnam do Európy. To bolo kľúčovým aspektom počas rokovania o tejto dohode a to bolo kľúčové aj z pohľadu Vietnamcov. Ich záujmom nie je stať sa len nejakým poslom alebo teda nejakým, nejakou dočasnou zastávkou čínsky, pre čínske tovary do Európy. Máme tu teda veľmi prísne pravidlá o pôvode produktov, ktoré znemožňujú čínskym produktom dostať sa cez Vietnam do Európskej únie. A pokiaľ ide o tie investície, čínske investície, tak môžem vás ubezpečiť, že Vietnamci sa tým pozorne zaoberajú, pokiaľ ide o tie investície, ktoré tam plynú z Číny. Jedna nevýhoda z pohľadu tejto dohody je, že je tam len málo takých tých plnospodárských ohľadov tejto dohode. Pokiaľ ide o talianského europoslanca, áno, ryža je citlivou vecou, pokiaľ ide o tie obchodné vzťahy s Vietnamom, ale tam e, jasne bolo e, uvedené, koľko hlavne tej lupanej ryže, to je to najcitlivejšie pre vás, e, koľko tej lúpanej ríže môže vstúpať na naše trhy bez cla. Ako náhle je naplnená kvóta 30 tisíc tón ryže, už nad to množstvo tejto lupanej ryže nemôže prísť bez colu, bez cla do Európy. Takisto veľmi dôležitá vec, pokiaľ ide o štandardy, alebo teda normy, e, je tam veľká miera priznania sa k tým medzinárodným normám, e, tým pádom je ľahšie pre EÚ, aj pre tých z vás, ktorí sledujete tieto normy a štandardy, je ľahšie teda dostať e, tovary na vietnamský trh. A to nie je len na prospech všetkých veľkých spoločností, je to na prospech aj malých spoločností a malých a stredných podnikov, lebo majú viac času prispôsobiť sa rôznym normám a štandardom v jednotlivých krajinách. E, Osobitne k malým a stredným podnikom. Áno, je pravda, že toto bolo vyrokované ešte predtým, e, keď sme mali povinnosť mať takéto kapitoly v rámci dohod o voľného, voľnom obchode to neznamená, že tie ustanovenia, ktoré boli predtým e, v takýchto častiach alebo v takýchto článkoch, e, že sú tam, nie sú tam, sú len skryté v iných kapitolách, je tam veľa transparentnosti, je tam veľa o tých normách alebo štandardov, ktoré sa týkajú vstupov produktov na trh, ale samozrejme bude to jeden z kľúčových aspektov, keď sa dostaneme do fáze implementácie, aby sme mali podporné nástroje, aby sme mali helpdesk, IPR pre duševné vlastníctvo alebo iné typy nástrojov na ochranu malých a stredných podnikov, aby na oboch stranách e, tie stredné a malé podniky mohli plne využiť príležitosti, ktoré ponúka táto dohoda. Ďalej prejdem k veľmi dôležitému aspektu, ktorý takmer každý spomenul. To je otázka tých hodnôt a otázka ľudských práv. Ak začnem tými hodnotami, tie sú priamo zakomponované v dohode o voľnom obchode. Samozrejme, máme tam kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji tá je rovnako v vysokom štandarde ako v prípade nových e, zmluv, ktoré rokujeme v tomto čase. Je tam záväzok z našej strany e, zabezpečiť vytvorenie Domestic Advisory Group, domácej podpornej, teda podradnej e, skupiny. Bude to výzvou v krajine typu Vietnamu, ale myslím, že niekto z účastníkov misie INTA sa vyjadril, že nejde len o tie schválené zložky občianskej spoločnosti zo strany komunistickej strany, ktoré môžu e, alebo majú zabezpečené to, že ich hlas je vypočutý, je nevyhnutné zabezpečiť kontakt aj na iné e, časti občianskej spoločnosti a jasne sme povedali vietnamskej vláde, že očakávame otvorenú e, domácu poradenskú skupinu, Domestic Advisory Group, ktorá bude obsahovať rôzne typy občianskej spoločnosti, rôznych predstaviteľov. Samozrejme, treba e, poukázať na to, že v prípade Vietnamu občianská spoločnosť citlivo reaguje na, na rôzne veci, na rôzne teda časti občianskej spoločnosti. A samozrejme, niekedy sa cíti tá strana hlavná ohrozená. To však e, nebráni v tom, aby tu pôsobilo viacero mimovládnych organizácií, e, či už v rámci životného prostredia alebo iných oblastí, ktoré chcú byť veľmi činné v rámci Domestic Advisory Group. A som rada, že tu je podpora parlamentu, pretože už pracujeme s Vietnamcami, aby sme sa ubezpečili, že sa to stane. E, pripomienka k detskej práci. Jedna z priorít e, novej komisie, aj, z, aj dezignovanej predsedničky komisie je pravda, že e, detská práca je jeden z hlavných problémov, na ktorý bolo poukázané vo vzťahu k Vietnamu. V súčasnosti prebieha výskum, aktualizácia číselných údajov, ktoré už boli viac ako 5 rokov staré. Máme e, informácie zo strany Medzinárodnej organizácie práce, že došlo k výraznému, výraznej redukcie až na úroveň možno 50%, pokiaľ ide o prácu detí, detskú prácu vo Vietname. Budeme mať ďalšie informácie v decembri zo samitu a takisto Vietnamci pristúpili k záväzku, že e, vypracujú nejaký pracovný program na úplné, úplné eliminovanie detskej práce, že budú s nami na tom pracovať. To je ďalšia dôležitá vec. Samozrejme, budeme pokračovať v našich podporných programoch e, spolu s Vietnamcami, tak aby sme sa ubezpečili, že ich budeme sprevádzať, pokiaľ ide o implementáciu tejto dohody o voľnom obchode a takisto IPA. A netýka sa to len ekonomických vecí, nie je to len otázka využitia mechanizmu e, v mysle dohody, je to aj otázka e, sprevádzania Vietnamcov, pokiaľ ide o sociálne reformy a pokiaľ ide o reformy, ktoré súvisia s kapitolou DSG, DSD. A pokiaľ ide o kapitolu o e, ľudských právach vo všetkých dohodách. Áno, to je pravda, ale máme tu väzbu e, priamo na dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorú máme uzavretú s Vietnamom. Nemáme to pripravené vo všetkým krajinám, ale tu každopádne máme priamu väzbu na dohodu o partnerstve a spolupráci, spolupráci kde je nevyhnutná aj doložka o ľudských právach. Môžeme na základe neplnenia pozastaviť platnosť dohody nie je tam eh, nejaká úplná referenčná hodnota alebo benchmark, kedy sa to udeje, kedy eh, bude pozastavená platnosť. Nie je možné dať absolútny benchmark alebo meritko. Je to otázka toho vývoja, odkiaľ, z akého kontextu pochádzate a aká je tá závažnosť eh, tých porušení. Ak dochádza však k veľmi vážnemu zhoršeniu situácie ľudských práv, tak to bude témou na diskusiu a určite parlament to bude veľmi pozorne sledovať. Ešte na záver musíme toto vnímať, túto dohodu o voľnom obchode ako jeden z ďalších stavebných kameňov už existujúcich dohôd, ktoré máme pre ďalšiu spoluprácu s Vietnamom, e, pre snahu posunúť Vietnam podľa nás správnym smerom k otvorenosti, ochrane ľudských práv, k ochrane pracovných práv. A to je niečo navyše už k tej dohode o partnerstve a spolupráci. Máme paralelne prebiehajúci proces IOU. Máme takisto flekta dohodu, o ktorej diskutujeme s Vietnamcami a samozrejme budeme sledovať e, zo strany komisie implementáciu tejto dohody. Ďakujem pekne. Pán Zahradník, chcete k tomu niečo dodať? Ďakujem pekne, pán predseda. Možno zo pár slov k otázke implementácie. Ja som na to trošku pozabudol vo svojej úvodnej prezentácii. Uznesenie zdôrazňuje kľúčový význam implementácie a presadzovanie ustanovení e, zmluvy. Zdôrazňuje úlohu hlavného negociátora a e, novej funkcie komisára pre obchodný styk. Hovorí sa tam aj o špecifickej technickej pomoci, o výmene skúseností a myslím si, že je potrebné povedať a zdôrazniť, že bude dôležité sledovať implementáciu zo strany vietnamských orgánov, predovšetkým čo sa týka národnej úrovni a úrovni regionov či provincií, pretože tam evidentne môže dochádzať k problémom. Možno ešte jednou vetou k ľudským právam. Ak sa nemýlim, mali sme aj stanovisko výboru DRUA, ktoré by sme mohli, by sme mali a mohli nejako e, premietnúť do nášho uznesenia. A myslím si, že to dostatočne pokrie všetky problémy súvisiace s porušovaním ľudských práv vo Vietname. No a na záver mi dovolte pripomenúť, že zmluva bola podpísaná pred 4 rokmi v decembri 2015. A odvtedy sa text významnou mierou nezmenil. Jediná zmena bola v dôsledku e, rozhodnutia Európskeho súdneho dvora e, v to je, sa hovorilo to, že tá investičná časť by mala byť vyňatá a pretraktovaná samostatne, pretože sa jedná o zmiešanú príslušnosť komisie a členských štátov. Ale podstata, obsah zmluvy ostal bez zmien. A to je jedna vec, čo treba pripomenúť. Druhá vec, ktorú treba pripomenúť, sa týka toho, že e, e, kvôli pomerne nabitému programu rumúnskeho predsedníctva v prvom pol roku tohto roku sme nemali možnosť riešiť túto zmluvu náležitým spôsobom ešte pred európskymi voľbami, pretože ak by Európska rada to bola bývala schválila a žiaľ to nespravila, spravila to až v júni po voľbách, ak by to bola Európska rada bola bývala schválila predtým, tak by sme boli, riešili túto otázku už pred voľbami. Takže ospravedlňujem sa kolegovia, ale ja nie som za mm E, nejaké odkladanie na neskôr zmeny harmonogramu a naťahovanie času. Ja si myslím ako spravodajca, že by sme sa mali pridržať pôvodného harmonogramu a nevidím žiadnu výhodu ani žiadny prínos ďalšieho predlžovania e, a odkladania na neskôr. Na záver, ako spravodajca by som chcel zdôrazniť, že sa veľmi angažujem, aby sa tieto veci zrealizovali čo najskôr. Spravím všetko, čo je v mojich silách, aby sa tento cieľ dosiahol a e, spolíham sa na konštruktívnu a priateľskú spoluprácu s vami e, na prípadných zmenách a úpravách tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a samozrejme otázka implementácia monitorovania je jedným z základných prvkov tejto aktivity a Európsky parlament a Národné zhromaždenie vytvorili kontrolný výbor pod kompetenciou predsedničky Národného zhromaždenia. To vítam. Takýto monitorovací systém by sme sa mali snažiť vytvoriť možno aj na strane parlamentu. Lehota na pozmeňujúce návrhy je 11. november do 17. hodiny, 11. november do 17. hodiny. A potom očakávame stanoviska od troch výborov, ktoré predstavujú stanoviska. Droa, DV, rozvoj a Fishery. Predpokladám, že takto je to správne a potom budeme ďalej diskutovať o uznesení a o zmenách a o stanoviskách e, výborov 2. a 3. decembra. Prizveme na toto stretnutie aj zástupcov ILO a EU obchodnej komory vo Vietname. Potom na Vian budeme mať vianočnú prestávku, aby sme si to celé premysleli a hlasovať v, sa o tom bude vo výbore 21. januára, tak aby sa o tom mohlo hlasovať na plenárke vo februári. Dobre, takže okamžite prejdeme na ďalšiu časť, na tú investičnú časť. Pán Zahradník, veľmi rýchlo a veľmi jednoducho. Áno, veľmi rýchlo, pán predseda, bez obáv. Všetci vieme, prečo riešime túto časť dohody samostatne, ktorá pôvodne bola súčasťou celej dohody. Ide o rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. E, museli sme rozdeliť dohodu na tieto dve časti. Samozrejme, ide o, rovnakých podmien- o rovnaké podmienky, ale povedzme si úprimne, že E, e, nebudú celkom rovnaké. Kto bude vo zvýhodnenej pozícii investovať na tej druhej strane, či to bude Európska únia alebo Vietnam. E, je to obrovská hospodárska príležitosť pre EU podniky, pre všetkým v oblasti verejného obstarávania. Vietnam potrebuje investície, Vietnam potrebuje nové technológie a poznatky. Je to jedna z najrychlejšie rastúcich hospodárstiev 5,1-percentný rast HDP a infraštruktúrne investície e, sú obrovské a verejné prostriedky nestačia. Počas našej misie vo Vietname sme si vypočuli aj zastupcov vietnamskej vlády, ktorá je ochotná posilniť spoluprácu so súkromným sektorom, eh, investícií do verejných prác eh, a verejných projektov. To je potrebné a táto dohoda uľahčí investície z EÚ do Vietnamu. Takže v podstate je to akási doplňujúca časť dohody o voľnom obchode ako spravodajca môžem povedať len toľko, že podporujem rovnako ako aj dohodu o voľnom obchode a opäť budem veľmi rád a budem sa tešiť na dobrú spoluprácu s vami eh, na konkrétnom uznesení a očakávam vaše pripomienky a pozmenujúce návrhy. Ďakujem pekne. Dobre, takže požiadam tieňových spravodajcov, aby takisto sa vyjadrili veľmi stručne, tak ako pán spravodajca, pán Winkler. Ďakujem pekne, pán predseda. E, rýchlo a stručne, my máme v podstate 21 členských štátov EÚ má bilaterálne zmluvy s Vietnamom e, tie budú zrušené, keď e, sa uzavrie nová investičná zmluva, tá nadobudne účinnosť. Myslím si, že nový investičný systém súdov by mal byť dispozícia aj pre malé a stredné podniky a na to by e, mala dávať pozor komisia pri príprave tejto problematiky. Ešte jedna vec. Rád by som podporil váš návrh, pán predseda. Zaznelo to už aj vo Vietname, e, že aktuálna monitorovacia skupina nejakým spôsobom by mohla splynúť, alebo sa spojiť, alebo e, by z nej vytvorená nejaká e, skupina dohľadu v parlamente. Mm, to je veľmi dobrý nápad a samozrejme, čo skoro dúfam, že uzavrieme tú investičnú dohodu s Vietnamom. Ďakujem pekne. Jude, ďakujem pekne a nebudem opakovať to, čo zaznelo v diskusii o dohode o voľnom obchode, ale samozrejme tie pripomienky o, rovnako platia aj pre dohodu o ochrane investícií, ako pre dohodu o voľnom obchode. Minulý týždeň jasne zaznelo, že investičné toky pre Vietnam a jeho hospodársky rozvoj sú veľmi dôležité. Zaznievalo to stále počas našej návštevy a investori majú očakávania, e, že ich investície budú chránené. Hovorili sme aj s UNTAD, e, aby, ako je možné chrániť investície a návrh správy spravodajcu uvádza, že táto dohoda o ochrane investícií automaticky povedie k rastu pracovných príležitostí a investícií. Aby som povedala, že to je iba také uh, snívanie alebo zbožné želanie, pretože investičné toky nie vždy k tomuto vedú. Keď som položila túto otázku, nedostala som priamu odpoveď, pretože nie sú žiadne dôkazy o tom, že sú prepojené dohody o investi- ochrane investícií a dohody o voľnom obchode, že to nemá jasný dopad. Mnohé krajiny majú dohodu o voľnom obchode, ale nemajú dohodu o ochrane investícií. E, jednoducho ich nepotrebujú alebo nechcú. Zásadná otázka sa týka korektnosti e, a e, spravodlivého presadzovania práva. EU firmy by nemali byť diskriminované v porovnosti s vietnamskými firmami, ale o tom to nie je, pretože dohoda o ochrane investícií diskriminuje v prospech nadnárodných podnikov tým, že vytvára samostatný právny systém pre nich a tam sú chránené ich záujmy, zatiaľ čo záujmy aktivistov ľudských práv, bojovníkov za ochranu životného prostredia vychádzajú z vietnamského práva aj v prípade, keď dochádza k porušovaniu medzinárodných E, práv. E, čiže bez nejakých povinností pre investorov, ktoré by boli uvedené v investičnej dohode, je tam len veľmi malá rovnováha v tom európskom systéme, tak ako je navrhnutý. A je tu malá motivácia preto, aby medzinárodní investori sa zapojili do toho, čo je potrebné. To znamená modernizovať súdny systém vo Vietname, e, ktorý by pomohol nielen medzinárodným investorom, ale chránil aj záujmy miestnych aktivistov. Ďakujem pekne. E, pani Kaspro, pre všetkým by som chcela poďakovať komisii za vynikajúce rokovania Cecilie Malstrom a Hilema Kering, hlavne mu vyjednávačovi. E, ďakujem veľmi pekne. Ratifikácia tejto dohody nie je otázkou toho, či by sme mali alebo nemali investovať vo Vietname. Európske firmy už veľa investujú bez nejakých záruk e, ktorým dáva dohoda o ochrane investícií. Táto dohoda by pomohla európskym aj vietnamským firmám zvyšovať investície za jasných podmienok, jasných pravidel. Ako som už povedala, EÚ by mala e, konať, nielen hovoriť. Máme dohody s krajinami a medzinárodné investície sú dôležité v otvorení spoločnosti v rámci Európy, ale aj mimo Európy globálne. Avšak musíme veriť to, že máme vlastné kapacity a nemali by sme podceňovať našu úlohu tvorcov pravidiel, nielen využívania pravidiel v globálnom hospodárstve, pretože ak nebudeme my silní, um, nahradí nás niekto iný. Je dôležité, aby sme otvorene a silne vyjadrovali jednoznačne svoje pozície, čo sa týka očakávania ochrany ľudských práv vo Vietname a čo sa týka očakávania, vysokých očakávaní, ktoré máme v oblasti zlepšenia práv e, zamestnancov. Ale odloženie harmonogramu v Európskom parlamente nám v tomto prípade nepomôže. Ďakujem. Ďakujem. Pani Brikmo. Ďakujem. E, v dohode sa zmieniete aj o Eh, udržateľnom eh, rozvoji, aj o deklarácii o ľudských právach, ale to nič nemení. Ja som počula, že pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, väčšina e, prítomných chce pracovať s konceptom due diligence. A v tomto duchu my sme za to, aby správa išla ďalej ako sa predpokladá, rovnako aj v oblasti aplikácie E, cieľov udržateľného rozvoja. Nakoniec predsednička komisie pani van der Leyenová na tom trvá. E, v roku 2016 rada e, trvala na tom, aby sa aj v podnikoch rešpektovali ľudské práva a v rámci aktivít podnikov, aby tam vlastne nedochádzal pri, pri aplikovaní úspor z rozsahu No a potom samozrejme aj e, pokiaľ ide e, o postihovanie e, podnikov v prípade porušenia práv pracujúcich. Pretože pokiaľ ide o tieto aspekty, tak v tejto správe tam nič o tom nie je. Čiže to je veľmi dôležitá rovnováha, pretože keď hovoríme, že Vietnam je krajinou rozvojovou, odbory nie sú nezávislé, súdny systém e, má ďaleko k dokonalosti a práv, pracujúci, je dôležité, aby pracujúci mohli dostať odškodné v prípade problémov. Pokiaľ ide o analýzu dopadu na e, práva, dvojitá dohoda, E, tam bol použitý argument, že z nedostatku času mm, sa nevykonalo žiadne vyhodnotenie. Možno, že by bolo dobré trošku času si dopriať a e, urobiť e, to vyhodnotenie, pretože sa to týka základných ľudských práv. A my ako zelení chceme pripomenúť, že my ako predbežnú podmienku kladieme a trváme na tom, aby tam boli verifikovateľné pokroky aj v oblasti E, ilegálnej deforestácie, ilegálneho rybolovu. Európska komisia 7 rokov rokovala a teraz máme iba niekoľko týždňov na to, aby sme reagovali. To mi nepripadá správne. A pokiaľ ide o... E, bolo by dobre, keby sme mohli mať stretnutie a vypočutie s mimovládnymi organizáciami a s obchodnou e, komorou. Ďakujem, pán Lančíny. Nel mio paese si dice che non c'è v mnohej krajine sa hovorí, že nie je horší proti ako ten, ktorý nie je ochotný načúvať. E, my opakujeme stále tie isté veci a mne ostáva len dúfať, že prejdeme od tých prísľubov k tým konkrétnym veciam krokom, teda k pozornosti e, e, smerom k jednotlivým problémom, ktoré sme spomenuli v tejto diskusii. Vyžaduje si to fakty, konkrétne kroky, veci, lebo ináč budeme len hovoriť, hovoriť a ďalej hovoriť, ale nedosiahneme e, pozíciu, ktorá by viedla k dobrému koncu. Ďakujem. Manuel Mouret. Veľmi stručne, pán predseda, vy viete, aký som disciplinovaný, to nie je nová debata, to je otázka, e, ktorá súvisí s investíciami. Ja súhlasím s Žud, ktorá hovorí, že tu nie je prepojenie medzi investíciami a Komisia nám vždy sľubuje, že sa vytvoria fantastické pracovné miesta a nakoniec tomu nedôjde. To je veľmi dlhá debata, ale pokiaľ ide o princípy, ako viete, ja nepodporujem špecifickú jurisdikciu v prospech nejakých malých ISDS ale prosím, komisia, neznepokojujete sa veľké podniky a, či, a malé a stredné podniky, či sa tam s nimi dobre zaobchádza. To nie je pravda, ale e, to je ešte na dlhšiu debatu. A posledná vec, e, e kontrast e, medzi tými, ktorí chcú chrániť e, investorov, ale nie sú tam potom žiadne garancie pre občanov, spotrebiteľov a pracujúcich, najmä vietnamských. A to je také trochu znepokojujúce a o tom by sme mali debatovať. Merci, Mr. Bo- Ďakujem, pán Boža. Thank you, thank you, chair. First of all, I would... Ďakujem, ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať komisii a hlavnému vyjednávačovi a spravodajcovi Oddeliť obchod a investície to sme už zaviedli v prípade Singapuru, teraz tu máme Vietnam a ja dúfam, že takto bude pokračovať aj v budúcnosti, pretože teraz už obchod nie je v zmiešanej kompetencii, ale priamo v kompetencii EÚ. Ďalej ratifikačné procesy. Tu sme videli problémy aj v minulosti, pokiaľ ide napríklad do CETA. To sme videli, že tam sú problémy v rôznych krajinách, aj v Belgicku. A ja sa chcem spýtať komisie, aké informácie zhromažujete od členských štátov a od ich národných parlamentov, aby ste si takúto predstavu mohli urobiť. A bude podľa vás tento e, proces s Vietnamom hladký alebo menej hladký? A či je to naozaj nevyhnutné. To je profe- tam je potrebné mať profesionálny súd s profesionálnymi sudcami a podniky, ktoré na seba berú riziko, tak by mali mať špecializovaný súd na riešenie e, investorských trhov. Máme tu predsa súdy, ktoré nám dodávajú istotu a že je to väčšia istota, ako sa obracať na nejaký miestny súd. Ďakujem pani Kavacini. Áno. Ďakujem. E, myslím si, že to, ja chcem teda taký všeobecný problém spomenúť. Teraz tu máme systém a tvoríme systém s touto dohodou s Vietnamom, ktorý vytvára nerovnováhu medzi investormi, ktorí majú také špeciálne práva a Napríklad e, sme tu mali problém aj s Quebecom, tamto moratórium na frakovanie a teraz tu máme problém v oblasti ľudských práv. A vlastne teraz Európska únia nemá žiadnu legislatívu, ani diligence, nemáme žiadne povinnosti pre investorov, teda aspoň zatiaľ. A ja si myslím, že ten systém, ktorý teraz vytvárame, nie je férový reforma súdu asi bola nez, nevyhnutná, ale to ne, nestačí. Ešte stále prebiehajú vyjednávania, ale treba sa zameriavať nielen na procedúru, ale aj na reformu právneho základu, tak aby bol ten právny základ lepšie vymedzený, aby lebo zatiaľ sa to ako si reaguje na všetky očakávania, ale ten základ, právny základ by mal byť zúžený, takže treba skutočne vykonať všeobecnú reformu. Ďakujem, pani König. Yes, just a few comments. Ďakujem. Ja mám iba niekoľko komentárov k tej dohode o investíciách. Ako bolo správne povedané, tak došlo k tomu až po dokončení vyjednávacieho procesu a de facto až po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora. Dohoda o ochrane investícií obsahuje právo na reguláciu, a tým sme sa my naozaj veľmi striktne riadili na základe odporúčania Európskeho parlamentu a ja si myslím, že tá reforma súdneho dvora pre investície je vo veľkej miere vlastne or, e, zohľadňuje požiadavky Európskeho parlamentu. My tu máme väčšiu nezávislosť, transparentnosť a ide najmä o to, že Tretia strana, ako sú organizácie, e, spoločnosti a fyzické osoby, môžu podávať podania v rámci akéhokoľvek konania alebo teda vypočúvania na súdnom dvore. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, okrem toho, že malé a stredné podniky budú môcť do tohoto systému riešenia sporov vstupovať za nižšiu cenu. Komisia chce tiež podporiť aj to, aby malé a stredné podniky sa k tomu mohli pripojiť. Tak to bolo iniciované aj v rámci dohody CETA a takisto to bolo e, premietnuté aj dohovory IPA s Vietnamom. Pokiaľ ide o občianskú spoločnosť a poradenské skupiny, tak tam vlastne sa to týka celej tejto dohody. A teda tieto subjekty sa môžu zúčastňovať všetkého, čo s tým e, súvisí. Ďalej sme, treba povedať, že s Vietnamom sme už veľa rokovali o tom, ako by tie investície mali vyzerať. Vietnam je zainteresovaný na kvalitných investíciách a to vlastne e, súvisí aj s tou procentiu diligence, to zdôrazňujeme my aj vietnamská strana. A pokiaľ ide o E, ostatné členské krajiny. My sme v tesnom kontakte s členskými krajinami v súvislosti s ratifikáciou dohody o ochrane investícií a o zóne voľného obchodu. My sme mali e, debatu o ratifikácii obchodnej dohody a to už pred letnou prestávkou a samozrejme tá ochrana investícií to bude e, v rukách členských štátov a bude sa do toho premietať aj vnútorná politika. Ďakujem. Pán Zahradil si už neželá e, vystúpiť, takže 11.11.17.00 to je lehota na podávanie pozmenujúcich návrhov a, a teda potom až do 10. A teraz máme ďalší bod programu, to je bod číslo 12. Čiže makrofinančná pomoc Jordánskému Hašimovskému kráľovstvu a potom budú koordinátori pani, spravodajkne, regimenty. E, dobrý deň, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Chcela som sa predovšetkým poďakovať e, výboru za odvedený za odvedenú prácu pardon, komisii, e, ktorá viedla k e, vypracovaniu návrhu o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci pre Jordánske Hašimovské kráľovstvo. E, bola som poctená, že som sa stala spravodajkyňou tohto dôležitého spisu agendy, ktorej som venovala som sa hĺbkovo teda venovala za posledné týždne, pokiaľ ide o správu, ktorú som predložila a mnohým nám je známe, ako bohužiaľ, aké sú tie skutočnosti. Sírsky konflikt mal devastačné dôsledky pre ekonomickú a sociálnu situáciu v oblasti Jordánska, kde došlo k výrazným migračným tokom, bezprecedentným, v porovnaní s inými arabskými krajinami. E, bez ohľadu na túto migračnú krízu je nevyhnutné e, vyzdvihnúť e, tú úctyhodnú snahu Jordánska prijať týchto utečencov. Mnohí z nich sa dostali práve do mestských oblastí a mnohí sú e, vystavení veľkým ťažkostiam a je ťažké zabezpečiť prístup k verejným službám, k zdravotníckým službám, k trhu práce vo svetle záväzkov, ktoré pristúpilo Jordánsko e, voči Európe. Je nevyhnutné e, nejakým spôsobom tlačiť na zlepšenie verejných služieb v Jordánsku za takéto situácie, hlavne pokiaľ ide o prístup k nevyhnutným e, službám a pokiaľ ide o vzdelávanie. Myslím si, že je nevyhnutné takisto e, zohľadniť úsilie Jordánska e, v rámci boja proti islamskému terorizmu, pokiaľ ide o teda Európsku úniu a členské štáty, o prostredníctvom príjmania hlavne ad hoc legislatívy a príjmania takisto veľmi konkrétnych špecifických programov. Jordánske kráľovstvo okrem iného je základným partnerom na Blízkom východe, ktorý pokračuje na ceste e, posilňovania demokratických zásad, e, realizujúc kroky vpred, pokiaľ ide o ľudské práva, práva žien. Tento proces, e, napriek tomu, že je ďaleko od svojho uzavretia, postupuje na úrovni justície, Reforma e, trestného poriadku e, viedla k ďalšiemu zlepšeniu situácie. V tejto chvíli e, jordánsky trestný poriadok, ktorý bol vydaný v roku 2007, neumožňuje, aby tí páchatelia činov proti ženám dostávali trestných činov proti ženám dostávali zmiernené tresty tí, od ktorých e, pochádza takéto násilie, e, tí nejakým spôsobom e, mohli uniknúť spravodlivosti tým, že sa vydali za obeť, pardon, že si zobrali túto obeť, že sa oženili s obeťou, so ženou. Je nevyhnutné, aby Jordánsko sa mohlo spolahnúť na partnerov z zahraničia, ktorý bude finančne stabilný. To je veľká výzva aj pre Európsku úniu. Vďaka dohodám z posledných rokov sa vytvárajú lepšie príležitosti pre obchod, pre podnikateľstvo a pre investície v Jordánsku. Cesta smerom k ekonomickej stabilizácii Jordánska je ešte dlhá a jasné, že nemôže sa odvíjať e, len od podpory únie. Každopádne je nespochybniteľné, že aj vďaka podpore medzinárodného spoločenstva a vďaka politickej reakcii v adekvátnom adekvátneho charakteru, bolo doposiaľ možné v krajine dosiahnuť istú mieru stability a pokračovať v procese demokratizácie. V tejto súvislosti Jordánsko preukázalo, e, že je krajinou, ktorá si zaslúži e, chválu a ktorá si zaslúži takisto finančnú pomoc Európskej únie. Takisto chcem zdôrazniť, že treba implementovať všetky nástroje kontroly, pokiaľ ide o dohľad e, nad správnym používaním poskytnutých pôžičiek. Keď vidíme situáciu v takomto kontexte, tak e, podľa mňa je nevyhnutné zdôrazniť e, záväzok Európskej únie podporiť úsilie Jordánska prostredníctvom poskytnutia tretej makrofinančnej pomoci. Je to podľa mňa vhodné na mieste a preto si želám, aby moje uznesenie prešlo, aby bolo odhlasované. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne a teraz tieňoví spravodajci minútu každý. Pán Hansen za EPP. E, Ďakujem. Ja teraz vystúpim v mene pána Donžona, ktorý teraz vystupuje vo výbore AFED. Pán Donžon sa chce poďakovať spravodajkeni pani Režimenty za prácu na tomto texte. Podporuje návrh komisie poskytnúť novú makrofinančnú pomoc Jordánsku, čo umožní podporiť oslabenú jordánsku ekonomiku. Vzhľadom na e, potrebu tohto externého financovania sú tam isté slabé miesta. Pán Donžon pripomína, že Jordánsko je strategickým partnerom Európskej únie, že zohráva veľmi dôležitú úlohu pri presadzovaní stability a regionálnej bezpečnosti v boji proti terorizmu. Pomoc EÚ, ako aj medzinárodných partnerov, je želateľná, potrebná. A to je takisto aj pozitívny impuls a pre ostatných aktérov v regióne, že Európska, v tom zmysle, že Európska únia chce podporovať všetkých, ktorí sa zaviažú e, pokračovať takouto cestou. Ďakujem. A teraz pán Santuš. Pani Santuš, pardon. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za to, že ste ma pozvali. Ja som tu ako predsednička e, výboru e, pre e, dialog s krajinami Mašreku a chcela by som vyjadriť podporu názoru spravodajkyni. Ja skutočne vítam to, ako bola táto správa prezentovaná Jordánsko je veľmi dôležitá krajina pre stabilitu celého regiónu, ktorý v v súčasnosti prechádza veľkými turbulenciami a krajina touto regionálnou turbulenciou veľmi utrpela, najmä pokiaľ ide o sírsky konflikt. E, tok utečencov, ktorí e, boli prijatí v tejto krajine, e, to bolo viac ako milión 300 tisíc utečencov, Ehm, a teda došlo tam k viacerým reformám, nielen pokiaľ ide o právny rámec, ale aj v oblasti demokratizácie ehm, spoločnosti a otvorenia spoločnosti. Je to partner e, v boji proti autoritarizmu a podporuje e, stabilitu celého regiónu. V tejto dohode sú niektoré záväzky a fiskalizačné e, mechanizmy, pokiaľ ide o používanie peňazí, ktoré budú dané k dispozícii. A v tomto rámci by som chcela vyjadriť úplnú podporu, ktorá nie je iba e, vyjadrením podpory, ale aj pre, vyjadrením presvedčenia, že táto dohoda je veľmi dôležitá aj preto, aby sme potvrdili úlohu Európskej únie v stabilizácii nielen tejto krajiny, ale aj celého regiónu a potvrdení našich hodnôt, hodnôt demokracie, rozvoja a to je zároveň aj veľmi seriózny záväzok v oblasti ochrany ľudských práv. Toho sa Európska únia nemôže vzdať a preto ja vyjadrujem podporu vám podporujem, vyjadrujem podporu, nech sú vaše závery akékoľvek. Ďakujem. Ďakujem pekne za Renew, pán Dekler. Merci, monsieur le Ďakujem, vážený pán predseda. A ja by som chcel poďakovať e, dajkyni e, k tejto témy a ako, e, ako tieňový spravodajca podporujem makrofinančnú pomoc, ktorá, ako už bolo povedané, e, prispeje k podpore e, Jordánska, e, ktoré sa borí vlastne s dôsledkami sírskej krízy. A toto je tretia európska pomoc za 6 rokov. Je dôležité, aby to bolo podmienené efektívnym splnením niektorých záväzkov zo strany e, jordánskej vlády ako fiškálna reforma, zlepšenie e, systému distribúcie pitnej vody a elektrický systém. E, my skutočne musíme dbať, aby tieto fondy boli využité správne a to si vyžaduje rigoróznu kontrolu zo strany EÚ a takisto reformy a aktivity zo strany Jordánska hneď potom, ako dostane túto pomoc. A samozrejme, Európsky parlament si žela, aby bol informovaný. Čiže my bez výhrad e, podporujeme túto finančnú podporu, ale ešte taká malá poznámka e, k takému e, protirečivému duchu skupiny E, ktorá túto správu pripravila. Podporuje sa, ale mnohí členovia chcú v Sýrii podporovať e, Bašara al-Asada a na druhej strane e, chcú podporovať Jordánsko, tak to je taká, také protirečenie a ja by som si teda dovolil ešte túto poznámku, že E, lebo nikto si túto, toto protirečenie doteraz nevšimol. Ďakujem za ECR Emanuel Frakos, nie je tu. Takže Emanuel Morel, nech sa páči, Gue. Ďakujem, vážený pán predseda, opäť je to veľmi známa téma už v predchádzajúcom mandáte sme e, túto tému široko diskutovali. E, pokiaľ ide o pomoc Jordánsku, my sme o tom diskutovali aj s orgánmi, s úradmi, s občianskou spoločnosťou, ako by sme mohli pomôcť Jordánsko. Samozrejme, strategické partnerstvo áno, samozrejme, Jordánsko e, bolo skutočne veľmi, veľmi prudko otrasené sírskou krízou, príchodom utečencov Takže tieto to sú naozaj veľmi dôležité prvky. Jordánsky štát ekonomicky má veľké problémy čeli tejto situácii a ja podporujem túto e, finančnú pomoc. Ale čo ma znepokojuje, e, sú štrukturálne reformy. E, my, chcem, my chceme vnútiť nejakej krajine, ako je Jordánsko, ktoré je veľmi oslabené a my povieme, aha, tu je program reforiem, áno, demokratické reformy, áno, súdne reformy, áno ale e, keďže tu ide veľmi často o neoliberálnu agendu, e, to sa týkalo aj Tuniska, napríklad reforiem, ktoré idú proti tomu, čo sa tam dá robiť. A ja si nemyslím, že to je veľmi šikovné. A ja neviem, nemyslím si, že je možné po A e, zruši, anulovať dlhy a E, vlastne krajina, ktorá je trochu stabilná v tomto regióne, ktorý je nestabilný. No dobre, to je politika, ja ju ľutujem, ale mali by sme sa nad tým pre budúcnosť zamyslieť. Teraz e, veľvyslanec Jordánska. Na dve minúty, nech sa páči. Thank you very much, chair. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslel som, že dostanem 4 minúty, ale každopádne E, všetci hovorili o Jordánsku, Jordáncoch. Ďakujem vám, pán predseda, a vám, kolegyne, kolegovia, steny, europoslanci. Naozaj ste tlmočili skutočný obraz situácie v Jordánsku. Chcem poďakovať aj komisii, aj parlamentu ako takému. Dovolte veľmi rýchle poskytnúť pár skutočností ohľadom toho, čo sa odohráva v Jordánsku e, okrem toho, že je v popredí boja proti radikalizácii a terorizmu, Jordánsko e, je veľmi spolahlivým partnerom pre EÚ, pokiaľ ide o spoluprácu v boje proti terorizmu a boje proti zahraničným bojovníkom a dokonca aj výmenu spravodajských informácií, pokiaľ ide o toto úsilie, som e, hrdý na to, že vám môžem povedať, že Jordánsko bolo kľúčovým partnerom, pokiaľ ide o e, odhalenie teroristických plánov, ktoré sa mali udiať v niektorých hlavných mestách Európy Jordánsko hostuje utečencov 52 národností podľa UNHCR, podľa Vysokého komisára. 3,36 milióna utečencov v Jordánsku, nie len e, Sýrčania, ktorých 1,3 milióna. Máme utečencov z Iraku, z Jemenu, palestínčanov samozrejme, okrem Sýrčanov. E, Jordánska populácia je 10 miliónov, je ich 6,5 milióna teda. Predstavte si, že 3,5 milióna e, to sú nejordánci ktorí sa delia o tie veľmi e, sporé a veľmi obmedzené zdroje, ktoré sú tam, pokiaľ ide o vodu, energiu a tak ďalej, energie. E, Sýrskí utečenci, e, aspoň 10% z nich žije v táboroch, 90% žije v hostiteľských komunitách, spoločenstvách a to musíme napraviť, pokiaľ ide o tieto komunity, pretože väčšina smeruje tej podpory do táborov, 90% žije v tých hostiteľských komunitách a delia sa o všetky zdroje s Jordáncami. Jordánsko poskytuje utečencom ochranu, bezpečie, základné služby, zdravotníctvo. Napriek všetkým tým výzvam, ktoré z toho pramenia pre jordánskú ekonomiku, z ktorého vyplynula vysoká nezamestnanosť, ktorá dosiahla takmer 19,2 v roku 2019, takmer 20 mladej populácie nezamestnaných stovky a stovky tisíce pracovných miest zabrali Sírčania práve Jordáncom a napriek tomu sme veľmi tolerantným spoločenstvom. Jordánci pozitívne nahliadajú na Sýrčanov. Priame náklady z hostovania Sýrčanov sa e, ročne pohybujú na úrovni asi 1,4 miliardy eur. To sa môže e, zdať skromné, ale pre Jordánsko, skromné náklady pre Jordánsko, ktoré má malú ekonomiku, je to obrovské číslo, obrovský počet e, náklady a hostovanie utečencov a tie dopady, ktoré sú od začiatku krízy až do konca roku 2019 vyčíslujeme asi na 11 miliard eur. To je obrovská suma pre krajinu typu Jordánsko. Nepriamy dopad sírskej krízy, pokiaľ ide o výsledky zo štúdie, ktorú realizovala UNDP, rozvojový program OSN a Loga Zali, nadácia ukazujú na to, že nepriamy dopad na Jordánsko, pokiaľ ide o hostovanie týchto utečencov, bol na úrovni asi 3 miliard eur ročne. Dovolte mi ešte rýchle e, uviesť, e, čo bude znamenať to, aby sme Sirčanov držali blízko pri ich hraniciach pri ich domoch. E, viete, aké boli dôsledky tej krízy. V roku 2015 Jordánsko sa snažilo udržať Sirčanov blízko pri hranici, blízko pri ich domovoch. Snažili sme sa im poskytnúť nádej. Otvorili sme im všetky služby. Umožnili sme sírským utečencom v rámci táborov, aby získali pracovné povolenia, aby mohli pracovať dokonca mimo táborov. Vláda im poskytla flexibilné pracovné povolenia v rámci stavebníctva, voľný pohyb medzi jednotlivými odvetviami, ako náhle, teda takisto aj lekárske, lekárske certifikáty, tie, tie výsady a služby sú mnohoraké. Pokiaľ ide o vzdelávanie, uľahčili sme sírčanom akceptovanie sírskych utečencov na školách, na univerzitách, KG, e, teda základné a stredoškolské vzdelávanie boli zadarmo, takisto veľmi kvalitný prístup zabezpečený pre sírskych utečencov. Deti, e, ktoré chodili do štátnych škôl, e, ktoré chodia, teraz je to asi 140 tisíc sírských študentov. Počet škôl, ktoré pracujú na dve zmeny, 204 škôl pracuje v dvojzmennom režime, niektoré dokonca v trojzmennom režime, aby dokázali zabezpečiť aj vyučovanie, výučbu pre Sirčanov. So Sirčanmi zaobchádzame ako s Jordáncami, pokiaľ ide o poskytovanie služieb. To z mojej strany stačí, lebo všetci hovorili v pozitívnom duchu o Jordánsku. Ďakujem za túto možnosť. Ďakujem pekne. Ešte mi vypadol tieňový spravodajca zelených. Ospravedlňujem sa. Tieňová e. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja tiež si želám niečo k tomu povedať, pretože samozrejme, že my podporujeme makrofinančnú pomoc Jordánsku ale najmä vzhľadom na krízy, ktorým krajina čelí, e, najmä pokiaľ ide o situáciu utečencov, ale máme isté obavy, pokiaľ ide o ľudské práva a e, netreba sa sústredovať na štrukturálne F reformy iba z ekonomického hľadiska, ale treba takisto venovať pozornosť otázkam súvisiacim s právnym štátom. A takisto treba pozerať aj na koherenciu európskych politik, pokiaľ ide o neriadenie migračnej politiky a bolo by potrebné to delegovať. A snaž, Európa sa snaží delegovať tretím krajinám tie politiky, ktoré ona sama nevie e, riadiť. Ďakujem za komisiu. Loranka Garcia, dve minúty. Very, very briefly and... Veľmi stručne ďakujem pekne, pán predseda, ctení europoslanci. Dovolte mi najskôr poďakovať pani Regimenty za veľmi hĺbkovú analýzu, za prípravu tejto správy. Naozaj e, máme dobrý dojem z rýchlosti, e, ktorou prebieha tento proces. Dúfame, že budeme e, s vami naďalej spolupracovať na rade v nadchádzajúcich týždňoch až po chvíľu, kedy to bude definitívne schválené. Takisto je pozbudivé, že Jordánsko sa sústredilo vo svojom úsilí na reformy. Je evidentné, že spravili dobrý pokrok, ale ešte nie sme v cieli, treba spraviť viac. A naozaj veríme, že poskytnutie makrofinančnej pomoci napomôže ďalšiemu pokroku. Pokiaľ ide o niektoré pripomienky, ktoré dnes zazneli, pokiaľ ide o tú kondicionalitu, podmienenosť, je treba sa ubezpečiť, že krajina, teda ten príjemca, v tomto prípade Jordánsko, sa zhostí tých reforiem a takisto musíme zohľadniť aj realizovateľnosť tých reforiem. To je také ponaučenie, ktoré máme z medzinárodného kontextu pri takýchto veciach a takisto aj z predchádzajúcich e, prípadov makrofinančnej pomoci. Zazneli veci ako podnikateľské prostredie, je to aj vo vysvetľujúcej správe, dôvodovej správe, elektrina, voda, systém zdenovania. To sú veci, ktoré máme v hľadáčiku, pokiaľ ide o potenciálnu podmienenosť v súvislosti e, s nadchádzajúcou makrofinančnou pomocou, ak mala byť schválená pokiaľ ide o použitie prostriedkov, memorandum o porozumení bude zahrňať aj doložku o finančnej zábezpeke e, pre záujmy Európskej únie, tak aby záujmy únie boli ochránené, ošetrené. E, je to systém, ktorý nie je úplne vodotesný, e, nie je to pre špecifické investície o špecifické účely je daný paušálne, je daný všeobecne, čiže musíme sa obezpečiť, že tie prostriedky budú správne riadené a že bude sa za ne aj tá protistrana zodpovedať. Ďakujem pekne. Pani spravodajkňa, chcete doplniť? No, grazie, presidente. Nie, ďakujem, pán predseda. Myslím, že e, tá téma e, bola rozobraná. Nevidím e, nejaké dôvody na ďalšie objasnenia. Takže tu by som to uzavral. Ďakujem pekne. Perfect. So deadline for... Výborne, lehota na predkladanie pozmejúcich návrhov 14. november, moje narodeniny, o 6. večer. A hlasovanie na INTA 3. decembra. Ďakujem pekne, e, minútová prestávka a potom okamžite koordinátory e, za zatvorenými dverami.